<clears throat> Eh, Dobrý deň, vítajte. Dnes máte k dispozícii všetky jazyky okrem malčtiny a chorvačtiny. Eh, takisto vás chcem informovať o skupine návštevníkov. Príde skupina návštevníkov. Pán Chavi López pozval skupinu návštevníkov 30 socialistov, miestnych zástupcov katalánskeho regiónu. E, Valles Oriental, malý región katalánska. A skupina príde 11, o 11.30. A pani e, Elizabeth Morán Šantie príde onedlho so svojou skupinou. Je to skupina 21 návštevníkov, ktorí sa zúčastnia na diskusii v rámci Afrického týždňa v Európskom parlamente prídu medzi 11.15 a 12.30 a okrem toho aj pán Funtulis pozval 14 greckých študentov politológie, ktorí sa budú zúčastňovať na dnešnom zasadnutí. Už sú, myslím, že tu. Všetkých srdečne vítam na zasadnutí výboru. Vítam aj tých, ktorí ešte len prídu. A chcem ešte povedať niečo o e, sociálnom samite v Juteburgu, ktorý sa konal 17. novembra. Boli sme tam pozvaní. Ja ako e, e, zastupujúca predsednička výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti a takisto pani Kuneva, pán Meserič, Maria, pani Rodríguez pani eh, Van den Kendele a pán Calve Jambon boli všetci pozvaní. Neviem, či som na niekoho nezabudla. Všetci sme sa zúčastnili na tomto samite. Bol, bol to, bolo to veľmi užitočné zasadnutie, pretože tam vlastne išlo o veci, ktorým sa venujeme my v rámci našej agendy. A teraz pristúpime k bodu 3. Mm, konal sa trialóg o smernici o vysielaní pracovníkov. Vie nás niekto poinformovať? Agnes, prosím u sa, čakali sme už na teba. Chceme si od teba vypočuť informácie. Prvé zasadnutie v rámci trialogu sa konalo v Štrásburgu, bolo veľmi pozitívne. Bol, bolo to také, alebo vytvorili sme tam také dobré východisko a ďalší trialóg sa bude konať 28. novembra v Bruseli, potom 4.12. tiež v Bruseli a 13. decembra v Štrásburgu. Mám taký pocit, že je tu dôvod na mierny optimizmus vďaka dobrému výsledku prvého trialógu. Je reálna možnosť, že naozaj 13. decembra príde už výsledok. A teraz dám slovo pani Jungerius ktorá nám eh, poskytne ehm, prehľad o tom, aké sú výsledky prvého trialógu a aké zasadnutia tieňových sa plánujú. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Vy ste už povedali niektoré veci a ja chcem ešte doplniť, že takisto mám pocit, že sa to naozaj naštartovalo veľmi pozitívne. Nebolo to jednoduché samozrejme, lebo v mnohých témach sa názory rozchádzali. lebo na stole bol náš mandát a protinávrh, ale e, takisto aj návrh rady a pozícia EP sú trošku v protiklade. Prvý trialóg sme využili na to, aby sme vysvetlili, mm, aké témy sú podľa nás dôležité rada aj komisia vysvetlili svoje pozície. Teraz je to jasné teda. A môj, moja spoluspravodajkynia príde o chvíľku. My sme totiž dostali návrh od rady ohľadom tém, ktorým sa chcú venovať počas tých troch e, zasadnutí, tie dátumy, čo ste vy, pani predsedajúca, spomenuli. predseda rady je veľmi ambiciozný, ale ja som sa rozprávala pred trialógom aj so stálym zástupcom Bulharska a aj bulharské predsedníctvo bude mať na e, túto tému na e, zozname svojich priorít. Ak sa teda Estoncom nepodarí niečo záverečné dosiahnuť, tak bulharské predsedníctvo to prebie, preberie, budú ambiciózni A okolo stola sedí viacero ľudí, ktorí majú naozaj vysoké ambície, takže ja, ja som veľká optimistka. Thank you, Any Máte otázky? Chcete sa niečo spýtať, Agnes? Nie. Juta prišla. Vítame ťa. A ty si sa rozhodla, že sa vrátiš do parlamentu? Sme veľmi radi. Ďalšie zasadnutie tieňových spravodajcov sa bude konať 27. novembra o 8. Dosť skoro ráno, od 8. do 9. Nie. Nie, je to večer medzi 18.00 a 19.00. To som veľmi rada. I don't think I will go more into details. Uh, um, uh, you know that we had a discussion. A takisto viete, že máme rozpor názorov s výborom TRAN a so sektorom cestnej dopravy. Ale myslím, že došlo k dohode. Viete, na čo myslím? Andreas, môžete nás poinformovať? Pravidlo 54. Postup vysielania eh, šoférov. Konferencia predsedov rozhodla. No a teraz ďalší, program, ďalší bod na programe schválenie zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí 16. a 19. oktobra. Dobre. Bod 4 na programe Europass. Bude sa konať, respektíve konal sa druhý trialóg o Európase 9. novembra. E, zaznamenali sme naozaj pokrok. Pán Mann stručne predniesie e, výsledky a povie, e, aké nás čakajú ďalšie kroky v téme Európa s pán Mann. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Europass by sa mohol stať európskou značkou pokiaľ ide o zručnosti a kvalifikácie, ak to správnym spôsobom vyriešime. My sme povedali, že chceme, že to bude dobrovoľný nástroj, to je dôležité pre nás a uh, už sa črta konsenzus. 9.11. v budove rady tu v Bruseli sme mali príležitosť hovoriť o tom, či je tu možnosť dohody medzi Radou, Komisiou a Európskeho, Európskym parlamentom aké máme teraz ďalšie možnosti. Ďakujem veľmi pekne sekretariatu za prípravu, za veľmi kvalitnú prípravu. Ale musím zdôrazniť, že aj technické týmy komisie, aj Európskej rady e, urobili veľkú prácu, aj veľký pokrok a pracovali vo veľkom tímovom dychu, duchu. A toto nie je prípad každej krajiny, ani e, môjho štátu nie, bohužiaľ. Aj právna služba sa zúčastňovala na tejto práci, E, pretože e, chceme mm, naozaj presné definície a podľa, nám sa, podľa mňa sa nám to darí. E, členom tohto výboru môžem teraz oznámiť, že výbor EMPL a výbor pre kultúru, tam je spravodajcom kolega Malinov, že sme sa dohodli na 72 bodoch, to je už veľká časť, vlastne dve tretiny všetkých bodov a naozaj sme zaznamenali niektoré úspechy. E, problémy ešte existujú v téme e, zručnosti a inteligencia. 14.11. E, v Štrásburgu sa konalo štvrté zasadnutie tieňových a tam vlastne sme konštatovali, že na tomto, na tejto časti sa nevieme dohodnúť, ale napriek tomu zúčastnení chcú kompromis a ak tento veľký, túto veľkú prekážku prekonáme, tak, tak sme urobili veľký pokrok podľa nás. Ja potvrdzujem, pani predsedajúca, že aj v Štrásburgu na zasadnutiach bola veľmi dobrá, konštruktívna e, spolupráca. Je tu vôľa, takže kde je vôľa, tam je aj cesta. Ďalší trialog sa bude konať 7.12., ale nevieme ešte, či to bude posledný trialog. A predtým ešte bude zasadnutie tieňových Myslím si, že všetko je na dobrej ceste. A ak sa nám podarí dokonca e, predsedníctva dosiahnuť dohodu medzi Radou, komisiou a parlamentom, tak naozaj to bude mm, postaví nás to do veľmi dobrého svetla, e, keď sa nám podarí tento Europass schváliť. Ak sa to nepodarí počas tohto predsedníctva, tak sa to dokončí počas budúceho. Ďakujem. Ma, pán Mann. Chce ešte niekto niečo e, doplniť k Europasu? The discussion going on, although we are not, also those who are not. Chce sa prípadne niekto spýtať aj z radou poslancov, ktorí nie sú zapojení do, tých, do týchto rokovaní? Ako tieňová spravodajkynia by som povedala, že áno, pán Mann, mm, správne ste povedali, že prebieha tá diskusia na tému Skills Intelligence, teda inteligencia spočívajúca v zručnostiach. A um, otázkou je, či náhodou to textové znenie nevyvolá nejaké neoprávnené očakávania, ktoré nebudeme schopní splniť. Ale ja si myslím, že sa nám to podarí vyriešiť. Myslím si, že sa už blížime že už sa e, blížime mm, k, ku konsenzu a myslím si, že 7. decembra sa nám to naozaj podarí. Ak sa už nikto nechce vyjadriť, ešte dodám, že mm, tie zručnosti, skills e, budú nadobúdať stále väčší význam, väčší ako v minulosti. Máme tu pána Kraba. Pani Kreb eh, z DG eh, pre zamestnanosť. Chcete sa vyjadriť? <clears throat> You, morning, Ďakujem. Ja som z útvaru pre zručnosti a kvalifikácie DG Employment. Eh, chcem vysloviť súhlas s pánom Manom. My sa tiež domnievame, že došlo k pokroku v diskusiách. Komisia Mm, sa zapája do prípravných prác v rámci technických tímov a vidíme, že zainteresované strany si naozaj želajú e, sa pohnúť a chcú e, začať e, naozaj e, udelovať modernizované Európasy. A tá diskusia naozaj e, nám dáva nádej, že onedlho už príde želaný výsledok. Toto je na stole Rady a komisie už dosť dlho a všetky zainteresované subjekty chcú výsledok, chcú zlepšiť túto službu, e, pretože to zlepší e, voľby v oblasti učenia a štúdia a takisto to pomôže trhu práce. Myslím si, že v najbližších dvoch mesiacoch najneskôr e, príde e, želaný výsledok. Pán Mann na záver. Ďakujem. Mm, môžeme teda povedať, že sme si tak povediať zvyšli v ústrety, to je dôležité. Samozrejme, orientujeme sa na kompromis. Keď budeme mať teda v konečnom úsledku kompromis, e, tak to bude dobrou e, značkou alebo dobre sa e, prejavíme ako Európa, ktorá umožňuje o mnoho viac mobility. Thank you, sir. Uh, now we have uh, two minutes to find our voting cards and then we start. Dobre, takže prosím, pripravte si hlasovacie karty, budeme hlasovať.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 Okay, you have all put... Dobre, takže ste si svoje hlasovacie kartičky zaradi- zasunuli do zariadenia a začneme teda prvým. To je stanovisko o fonde EDF. EGF. A to je teda malý obchod Fínsko. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. hlasovania. Schválil, schválené 30 hlasmi. Ďalšia vec týkajúca sa EGF je Atika Retail Grécko. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed. Koniec hlasovania. Schválené 30 hlasmi. Je nejaký problém? Okay. I, I was too late, yeah, uh, sorry. Uh, ospravedlňujem sa, meškala som, chcela som hlasovať za nie problém. No ale v zásade je to jedno. Viem. Ale vždy záleží na tom, ako hlasujete. Takže prejdeme teraz na Omnibus. Ustanovenie ESF. Kto je za? Proti? Sorry, it has to be... Takže musí to byť elektronicky, aj toto. Takže otváram hlasovanie o ustanoveniach ESF. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené 28 hlasmi. Teraz ustanovenia EGF, FEAT a EASI. Pán Fontulis, máte nejaký problém? Nemáte. Máme tu viaceré zariadenia hlasovacie, ktoré zjavne nefungujú, hovorí pán Fontulis. Mohli by ste niekto pomôcť pánovi Fontulisovi? Dobre, už to funguje. Takže musíme to zopakovať, teda hlasovanie o tom naredení Omnibus o, o ústavách ESF. Takže opakujeme hlasovanie Omnibus ESF, ustanovenia ESF. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 32 za. zoberte si iné hlasovacie zariadenie. Ďalšie hlasovanie, tiež je to OS, Omnibus EASI EGF FEAT, kto je za, je to menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. a to je tá štvorstlčeková tabulka EAC, EGF, FEAT. Toto je koniec hlasovania. Máme výsledok? Dobre, dvaja boli proti, šiesti sa zdržali. Prejdeme na správu pani Gentile. Dobre, tým, ktorí prišli neskoro, ešte dáme chvíľku čas, pretože sme už začali s hlasovaním. Prosím, usadte sa, vložte si kartičku do hlasovacieho zariadenia. start the voting now on uh, uh... Um, takže máme tu správu pána López Pemio a budeme hlasovať o celom texte. Otváram hlasovanie. Dobre, takže kto je za túto správu? The... Chcete zamietnúť tú správu, keď budete hlasovať za, tak zamietate. If you vote in... Ak budete hlasovať za, zamietate správu. Ak sa to, pri, ak sa to príjme, všetky ostatné pozmeňovacie návrhy padajú. Takže kto je za? Proti? Eh, Takže musím sa opäť... O ktorej správe vlastne hlasujeme? Myslím si, že je tu trošku zmetok. Hlasujeme o teste proporcionality pred prijatím nového e, nariadenia o regulovaných e, eh, povolaniach. Áno, viem, že to nie je ideálne na hlasovanie, ale teda takto sme... Čiže hlasovali ste o správnom návrhu stanoviska test proporcionality pred prijatím nového nariadenia. Pani López Permejo bola autorka správy. Hlasovali sme o prvom, čiže budeme pokračovať v hlasovaní. Nezamietame celý návrh, takže ideme na pozmeňovací návrh 1. To je stiahnuté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa e, zamietnuté. Kompromis A. E, kto je za? Takže preveríme si kompromis 1. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. By... Zamietnuté 30, 31 e, hlasmi. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 89. Kto je za? Proti? Pardon, pardon, padá. We go to amendment 95. Takže 95 za, 95 proti, zdržali sa schválené. Pozmeňa sa 96, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98, 99, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Preveríme. Takže 99, otváram hlasovanie. And vote is now... Koniec hlasovania. Schválené 25 hlasmi. Pozmeňovací 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Preveríme. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. And the vote is... Koniec hlasovania o kompromise 2. 24 hlasov bolo za, takže schválené. Pozmeňovací návrh 104. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 111. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. 111. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 23 hlasov bolo proti. 112. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Povedala by som, že je to zamietnuté, ale preveríme si. 112. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 31 hlasmi. 113. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 114. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 115 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? E, schválené. Preveríme si kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 33 hlasov proti. Kompromis B, kto je za? Proti. Zdržali sa. Preveríme si kompromis B. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 34 hlasov bolo za. Pozmeňovací návrh tu 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa Preveríme si. 107. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 24 hlasmi. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Kompromis 5, otváram hlasovanie. Kompromis 5, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 24 hlasov bolo, 25 hlasov bolo za. Pozmeňovací návrh 138. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. V 139 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, ale preveríme si. 139. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 34 hlasov bolo proti. 140, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 141 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 146 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 147 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Amendment 148, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže kompromis 7 si preveríme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené 24 hlasov za. Kompromis D. Aha, nie. Pardon. Pozmeňovací návrh 158. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 159 za, proti, zdržali sa. Preveríme si 158. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ako vidíte, 160 eh, za, proti, zdržali sa. Preveríme si 160. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 22 hlasmi. Pozmeňovací návrh 161. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 162. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme si 162. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 26 e, hlasov bolo za, schválené. Kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Preveríme si kompromis E. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. And is carried by 36 votes. 20, eh, pardon, 36 hlasov bolo za schválené. Compromise 8 is the next one. Kompromis číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobré. Overíme si. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. And the vote is now. Končím hlasovanie. Uh, Kompromis číslo 9. The, uh, those in favor? Za. Proti. Schválené. Poďme na pozmenujúci návrh 187 a 188. Budeme hlasovať spoločne, keďže sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 189 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmenujúci návrh 190 za, proti, zdržali sa. Schválený. Overíme 190. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. presne ten istý výsledok. 23 k 23. 196 a 198, tí, ktorí sú za, proti, stržali sa, musíme overiť takisto. 196 spoločne so 198. Otváram hlasovanie. Uzatváram Hlasovanie zamietnuté 33 hlasmi. Poďme ďalej. sa na 200. 200 a 201. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme preveriť výsledok. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, zamietnuté 32 hlasmi. Posmením sa 202 a 204 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 203 bol stiahnutý, 206 a 207, kto je za, proti, overíme. 206 a 207, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 32 hlasmi. Poprosím vás, keby ste mohli všetci zdvihnúť ruku, pretože nie je, jedno, je nejednoduché v tejto miestnosti e, vidieť zdvihnuté ruky. E, pozmenujúce nám 233 kto je za, kto je proti? Zamietnutý pozmenujúci návrh 205. Kto je za, proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 209 a 210 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 211 bol stiahnutý. Pozmeňujúci návrh 212, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 213 za, proti, zdržali sa zamiet, 182, 192 to bol prijatý. 214 a 216 spoločne za proti zdržali sa schválený pozmenujúci návrh 215 overíme 215 a 216 214 a 216 overíme otváram hlasovanie končím hlasovanie a 25 hlasmi boli schválené, 215 bol stiahnutý, takže 222 takisto vypadáva. 222, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí? Pozmenujúci návrh 224 za, proti, zdržali sa schválený, 225 za, nie, nevypadáva, teda za, proti, zdržali sa podľa mňa zamietnutí, 225, kompromis číslo 10 za, proti, zdržali sa schválení, Overíme kompromis 10, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, schválený 27 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 232, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválení. Overíme kompromis 11. Kom- otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 32 hlasmi. Áno, potom musíme ísť jeden po druhom. 234, 235, 237. Spoločne sa bude hlasovať. Kto je za? Proti? Overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Poďme ku kompromisu F. Za. Proti. Zdržali sa schválený. O, preveríme, dobre. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 27 hlasmi. Poďme na stranu 13. Kompromis 13 za, proti, preveríme kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A ten bol zamietnutý 33 hlasmi. Kompromis 14. Dobre, musíme ísť jeden po druhom. Teda pozmenujúci návrh 200 148 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, návrh 249 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 14. Preveríme 249. Aha, vypadáva, pretože sme schválili 248. Dobre, takže 249 vypadáva. My sme zamietli pozmenujúci návrh 248. A to znamená, že i 249 vypadáva. Poďme na kompromis číslo 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 36 hlasmi. Pozmenujúci návrh 253 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, overíme. Kompromis číslo 15, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 35 hlasmi. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa. Myslím, že musíme overiť 16. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 31 hlasmi. Kompromis 17 za. Proti. Zdržali sa. Podľa mňa bol schválený. Nie. Overíme. Kompromis 17. Otváram hlasovanie. Zamietnutý. 36 hlasmi. Kompromis číslo 18. To je za. Proti. Zdržali sa schválení. Nedá sa to všetko vidieť v tejto sále. Dobre, 18 overíme. Končím hlasovanie. Ten istý výsledok. Zamietnutý 36 hlasmi. Poďme na 19. E, za. Proti. A ten bol zamietnutý. Ďakujem. Kompromis 20 za. Proti zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 21 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 22. Nie, pa, pani predsednička, len otázka, ak je zamietnutý kompromis, tak tie návrhy, ktoré patria k tomuto kompromisu, musia byť odhlasované a vy ich nepredkladáte do hlasovania. Vy poviete kompromis zamietnutý a prechádzate k ďalšiemu kompromisu. Ale musíme predsa hlasovať o jednotlivých návrhoch v rámci toho kompromisu. Čiže kompromis 18 The reason why we don't do that is because they are identical. Ale oni sú identické, takto nepostupujeme. Čiže v tomto konkrétnom prípade sa o nich nehlasuje o pozmenujúcich návrhoch. 276. But we shall vote on amendment 276. Dobre, takže 276, kto je za, proti, Držali sa podľa mňa schválený. Pozme, e, kompromis číslo 22, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme 22. Končím hlasovanie. Kompromis bol zamietnutý 37 hlasmi. 280 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme 280. -ku. Hlasovanie končím v tejto chvíli. Zamietnutý 25 hlasmi. 281 nehlasujeme, teda 282 e, budeme hlasovať za, proti, zdržali sa, overíme 282, otváram hlasovanie a končím hlasovanie v tejto chvíli, zamietnutý dvomi o dva hlasy, 283 za, proti, overíme 283. Končím hlasovanie. Áno, presne to isté. Kompromis prepačte, pozmeňujúcem 284 za, proti, Držali sa zamietnutí. 285 e, za. Proti. Držali sa zamietnutí. 286 za. Proti. Zdržali sa za, mm, schválení. Kompromis číslo 12 za Nebudeme hlasovať k tomuto, ale až k 242. Kto je za? Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 242 overíme. Otváram, eh, tak končím už hlasovanie. zamietnutý. 243 hlasujeme. čo 243 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 244 nehlasujeme, ideme na 287 za, proti, držali sa schválený. Overíme 287. Otváram hlasovanie a končím v tejto chvíli hlasovanie v 287. a o jeden hlas tá bol zamietnutá s 4 hlasmi. 23, kompromis 23 za, proti, zdržali sa Overíme 23. Otváram hlasovanie ku kompromisu 23. Končím v tejto chvíli hlasovanie ku kompromisu 23 a bol zamietnutý o jeden hlas. Poďme na háčko za proti zdržali sa zamietnutí overíme. Kompromis H. Otváram hlasovanie a už teraz aj uzatváram. Schválený 26 hlasmi. Pozmenujúci návrh 200. Menujúci návrh 296, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. pozmeňujúci návrh 298 za, proti, zdržali sa overíme 298. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie k 298. A tento návrh bol zamietnutý. Poďme 297. E, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 299 za, proti, zdržali sa schválený. E, Pozmeňovací návrh 300, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava? Schválené. 302. Kto je za? Kto je proti? Toto si hovoríme 302. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 28 hlasmi proti. Pozmeňovací návrh 301. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava zamietnuté? 303. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 304. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Overíme si. 304. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to jednuté 25 hlasmi. 305, kto je za? A kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 306, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené podľa mňa. 306 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie elektronické. Končím hlasovanie. Je to to isté. 307. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 308 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz úvodné ustanovenia. Pozmeňovací návrh 3. Úvodné ustanovenie 1. Pozmeňovací návrh 3. Za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 8. Za? Proti? Zdržali sa? Toto si overíme. Osmičku. Otváram elektronické hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 26 hlasmi. Pozmeňovací návrh 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamieta sa. To si overíme. Pozmeňovací návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 30 hlasmi. Kompromis 24, kto je za? Proti? Ešte raz prosím od začiatku, kto je za? Kompromis 24. Kto je proti? Zamieta sa. Prosíme o overenie dobre kontrola 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 15, pozmeňovací návrh 15, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 19, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 17. Ten odpada. 20, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava, je to zamietnuté. Úvodné ustanovenie os, prepačte, 21. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, schválené. Kompromis I. Kto je za? Kto je proti? To si overíme. Kompromis I. And the vote is now closed. Končím hlasovanie. Schválené 37 hlasmi. Kompromis 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 26 si overíme. Kompromis 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 27 hlasmi. Kompromis je. Amendment 27. Nie, pozmeňovací návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 32. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Toto si overíme. 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 36 hlasmi. Pozmeňovací návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 34. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Kompromis 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Kompromis K, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Nie. Musíme si to overiť. Kompromis 28, elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Štyrmi hlasmi. Kompromis L. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené? 48 pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Pozmeňovací návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 50. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Overíme si pozmeňovací návrh 50. Otváram hlasovanie. And, uh, the vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 27 hlasmi. Pozmeňovací návrh 51, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 52, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 53, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 54, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 56. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 57. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 58. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 59. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 60. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Kompromis 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 29 si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme jednoho e, poslanca, jeden hlas EPP naviac. Teraz je to v poriadku. Zamieta sa to. 27 hlasmi. Kompromis M, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, schválené. 68, kto je za? Proti? Toto si overíme, 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie o 68. Je to schválené 4 hlasmi. Pozmeňovací návrh 69 odpada. Amendment 71. 71. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. 70, 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava. Toto si overíme. 74, otváram hlasovanie. And the vote is now closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa 27 hlasmi. 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamieta sa. 73. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 75. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Overíme si kompromis 30. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Zamieta sa to štyrmi hlasmi kompromis N. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Musíme si to overiť. Kompromis N. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 39 hlasmi. Amendment 84. A kto je za 84? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. 86. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 87. Kto je za? Kto je proti? Overíme si 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh 87 je to schválené 26 hlasmi. 88. Kto je za? Kto je proti? Zdržiava sa? Zamieta sa. No a teraz hlasujeme o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. The vote is open. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Mm. Bolo to teda zamietnuté v konečnom dôsledku.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 Okay, friends, uh, we will... Milí priatelia, budeme pokračovať. Čaká nás veľmi dôležitý bod. Je to e-card. Kto sa nechce zúčastniť, môže opustiť miestnosť a ostatní budeme pokračovať v rozprave o elektronickej karte Fische. I don't know. Yeah, good. I didn't see. We'll wait 30 seconds. Takže počkám ešte 30 sekúnd a potom dostane slovo spravodaj Kyňa. <laughs> E, takže ak urobíte to nesprávne rozhodnutie a opustíte miestnosť a nebudete počúvať rozpravu, Eh, nech sa páči, môžete teraz. Dobre, takže bod 8 na programe nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa zavádza Európska eh, karta, elektronická karta služieb a súvisiace administratívne eh, záležitosti. Pani Harkin, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať kolegom za pozmeňovacie návrhy. Máme ich 104. A teda predpokladám, že sú k tomuto návrhu dva rôzne prístupy kolegovia za socialistov a GUE teda navrhujú e, zamietnúť návrh komisie. Viem, že sa to deje aj v iných výboroch, keďže e, som tieňovou spravodajkyňou aj v iných výboroch pre túto správu. A ďalší kolegovia ako aj ja sme toho názoru, že hoci sú tam, teda máme vážne výhrady v, častiam tohto návrhu, máme pocit, že azda by sa dalo zlepšiť tak, aby e, bolo možné ho podporiť. Z pohľadu zamietnutia návrhu zdá sa, že hlavný dôvod je, že hoci to má zlepšiť poskytovaní cezhraničných služieb alebo služieb cez hranice, niektorí kolegovia si myslia, že to vlastne nie je otázka voľného pohybu, je to skôr otázka nedostatku kontrolných opatrení vzťahujúcich sa na podniky, ktoré poskytujú tieto služby cezhranične a sú toho názoru, že by to mal byť väčší dozor, väčšie um, opatrenia na kontrolu, aby sa naozaj dodržiavali pravidla aj hostovského členského štátu a aby som to zhrnula jednou vetou, dalo by sa povedať, že momentálne ten systém dobre nefunguje a vlastne toto prinesie len ešte viac tohto systému, ktorý nefunguje dobre. E, ďalší kolegovia spolu so mnou sú toho názoru, že hoci ten návrh má vážne nedostatky, Myslíme si, že určite oplatí sa o ňom diskutovať, o tých navrhovaných pozmeňovacích návrhoch, aby sme zistili, či sa dá nájsť nejaká, nejaký spoločný menovateľ, či sa mohol ten uh, návrh prijať, tak aby sa zlepšila situácia, aby sa upravili niektoré tie uh, veci, proti ktorým sa kolegovia vyjadrovali. V prvom rade, veľmi stručne, pretože si chcem e, vypočuť rôzne nuancy a pohľady kolegov. Takže pár niekoľko takých kľúčových bodov. Čo sa týka stavebníctva, kolegovia navrhovali, že stavebníctvo bude vyňaté z tohto návrhu. Myslím, že to je všeobecne zastávaný názor. A hoci sú tam určité nuancy, nemal by byť problém pri nájdení spoločného menovateľa v tejto oblasti. Čo sa týka poisťovníctva, to je trošku komplikovanejšie. Niektorí kolegovia by to chceli e, úplne vylúčiť, alebo by chceli tam mať nejaké povinné aspekty týkajúce sa poskytovania poistenia, e, to by chceli odstrániť ale bol by tam iba ten povedný aspekt informácií. Čiže opäť, keď sa pozeráme na tie pozmeňovacie návrhy, tak ehm, naozaj dúfam, že je tam dosť priestoru na to, aby sme našli nejakého spoločného menovateľa, pokiaľ ide o poskytovanie poisťovacích služieb. Mnohé pozmeňovacie návrhy chcú dať hostovskému e, členskému štátu o mnoho väčší priestor ehm, na úpravu Eh, pravidiel, všetko byť, musí byť riadne verifikované, autentifikované a to môžem podporiť, pretože to znamená, že eh, nebudete sa snažiť opraviť eh, chyby následne, ale ten systém má byť od začiatku naozaj bodotesný, nepriestrelný, tak povediac. A musí vychádzať z pozície, že je silný a že teda môžete mať istotu, že do poskytnuté informácie sú správne a presné. Je tam niekoľko návrhov e, k jednotným kontaktným miestam, koordinácii orgánov a tak ďalej. Myslím, že je tu priestor na diskusiu. Mnohé návrhy k monitorovaniu tejto e-karty a takisto k väčšej flexibilite, pokiaľ ide o harmonogram boli predložené. Podľa mňa ten harmonogram, ktorý navrhuje komisia, je príliš e, nátesno a väčšina kolegov e, zastáva podobný názor, že by sa ten harmonogram mal predlžiť. Musíme tiež e, predbrať otázku o tichého súhlasu a veľmi ma bude zaujímať, čo na to povedia kolegovia. Viacero návrhov sa týkalo jazyka, čo môžem podporiť a takisto tam bolo niekoľko návrhov o obmedzení právomocí komisie vo vzťahu k vykonávacím predpisom. A určite si myslím, že z pôvodného návrhu komisie vlastne nie je možné, že by tam bol taký veľký počet navrhovaných eh, vykonávacích predpisov, pretože by tam bola obrovská neistota a nejasnosť. Čiže tak toto momentálne vyzerá. Dúfam, že budeme vedieť spolupracovať na tom, aby sme našli e, zlepšenia, riešenia. Také je moje nastavenie, s ktorým do tohto vstupujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Harkin. Slovo dostane pán Koch, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Kolegyňa, kolegovia, v prvom rade srdečne ďakujem spravodajkyni. Budem relatívne stručný. Je tu 104 pozmeňovacích návrhov k tomuto návrhu nariadenia na zavedenie elektronickej karty služieb. Z týchto 104 pozmeňovacích návrhov 43, takže takmer polovica, Eh, pochádza z EPP, čo jasne poukazuje, že my ako EPP ten text si sa naďalej vnímame kriticky, ale odhodlali sme sa dať tejto karte šancu popracovať na tom, aby sa ten text celý zlepšil. V končnom dôsledku sú tu dva zásadné dôvody. Jednak chceme posunúť vpred digitalizáciu a po druhé chceme prispieť k odbúraniu byrokracie. Elektronická karta služieb nám k tomu dáva príležitosť. Preto som rád, že teda teším sa na kompromisné návrhy spravodajkyne a tieňových spravodajcov na budúci týždeň. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má pani Jungerius. Ďakujem pekne. Ja eh, využijem text, ktorý pripravila Evelyn Regner, tieňová spravodajkynia SAD. Mám tu 5 bodov, ktoré teda ona nemôže predniesť, keďže tu nemôže byť. My navrhujeme e, odmietnúť tento návrh. Poprvé, návrh zavádza kraj, princíp krajiny pôvodu, tak povediať, cez zadné vrátka, keďže povinnosti, zodpovednosti a príležitosti orgánov hostovského členského štátu sa e, prenášajú na domovský členský štát a teda kontrola a um, vykonávanie dohodu vlastne sú na tej druhej strane a povedie to naozaj e, k takému podliezaniu až do nekonečná podliezaniu cien a zhoršovaniu pracovných podmienok. Po druhé, táto karta uľahčí nečestným eh, podnikom alebo samostatne zárobkovo osobám, aby robili takéto cezhraničné činnosti a obchádzali sociálne a pracovné štandardy, takéto falošné samostatné zárobky, teda falošné samostatne zárobkovočinné osoby sa budú tak povediať eh, zneužívať, bude sa to obchádzať, budú sa prezentovať ako e, samostatne zárobkovo činní, hoci Prostredníctvom tej e-karty budú pracovať pre nejaký podnik, ktorých vyšle. Takisto sa e, bude propagovať tzv. forum shopping, že sa bude vyberať tá najlepšia legislatíva čo spôsobuje e, alebo prináša riziko dumpingu mzdového a ďalších zhoršených pracovných podmienok. Po tretie, tento návrh neobsahuje dôležité kontrolné opatrenia v hostujúcich e, hostovských členských štátoch, čo môže narušiť efektivitu kontrol e, a pracovných inšpektorátov. Po štvrté, karta sa dá uplatniť na situácie vysielania. To vyvíja veľkú sociálnu neistotu pre takýchto vyslaných pracovníkov a aby sme teda tak povediac vytvorili, respektíve zamedzili takýmto všelijakým uh, medzerám pri vysielaní pracovníkov, tak sa vytvárajú nové. A po piaté, legislatívny návrh nemá žiadnu pridanú hodnotu, naopak podniky a ich zamestnanci by mohli byť zásadne poškodení v dôsledku teda neferovej hospodárskej súťaže preto naša tieňová spravodajkyňa žiada zamietnutie návrhu komisie a ja by som chcela ešte pridať jednu drobnú vec vo vlastnom mene. Ak aj na verejných schôdzach komisia samotná pripúšťa, že sú v tom návrhu veľké nedostatky, tak im pomôžme tým, že ten návrh vrátime komisii, aby sa nad tým návrhom opäť zamyslela a aby predložila naozaj dobrý návrh pre tieto služby. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Trevezius, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička a ďakujem aj spravodajkyni. Už ste poukázali na to, že táto karta služieb je neobvykle sporná. Aj tu sa to opäť ukázalo. Komisia si myslí, že takto uľahčí poskytovanie služieb na jednotnom trhu, ale po dôslednom preskúmaní musím konštatovať, že nepodporujem túto argumentáciu. Poprvé, už existuje systém na uznávanie povolaní. Elektronická karta by teda v podstate vytvorila čiastočne dvojité štruktúry. A po druhé, najmä u nás v Nemecku je odborné vzdelávanie decentralizované. V Nemecku ani neexistuje nejaké uznávanie vo všetkých spolkových krajinách pre všetky povolania, pre všetky uh, odborné uh, vzdelania. Mám systém, ktorý veľmi dobre funguje. Nechcem, aby sa nahrádzal centrálna administratíva, tak ako sa tu žiada, by vlastne narušila subsidiárny model Nemecka a existujúce funkčné štruktúry by sa museli rozbiť, zmeniť a nevidím v tom žiadnu výhodu konkrétne pre Nemecko. Po tretie, treba sa obávať, že EÚ cestu e-kartu chce vynútiť rovnosť eh, odborných, eh, odborného vzdelania alebo eh, teda ďalšieho vzdelania. Nechceme takéto vynútenú rovno, nechceme túto vynútenú rovnosť kvalifikácií, pretože by tu potom tiež dochádzalo k nejakej konkurencii. Nechceme obmedzenie princípu celej krajiny. Zmluvy EÚ zakazujú takúto harmonizáciu v článku 165 zmluvy o fungovaní EÚ. Po štvrté, ďalšia takáto e, možnosť vynúcovania uznávania kvalifikácií, to sú tie e, zmluvy týkajúce sa povinného poistenia. E, poistné vyplýva z viacerých parametrov, nie iba z tej minulosti, ako sa to tu upravuje. Napríklad môžete mať rovno, rôznu kvalitu tej odbornej kvalifikácie. A preto tá povinnosť poistenia zahraničných žiadateľov len na poj- základe poisťovacej minulosti v krajine pôvodu, teda takáto povinnosť pre nás nie je akceptovateľná. Ak chce komisia viastrového hospodárstva na jednotnom trhu, tak aj musí akceptovať um, poistenie v zmysle princípu trhového hospodárstva. A ešte sa pripájam uh, k predrečníčke že jednoducho toto riešenie nie je primerané, porušuje princíp subsidiarity, porušuje princíp cieľovej krajiny a porušuje e, poistné riešenie v zodpovedajúce trhovému hospodárstvu. Takisto tá fikcia schválenia e, je absurdná, čiže v aktuálnom stave jednoducho musím túto správu odmietnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Rinia Ronia Kári. Tak, først og fremmest vil jeg gerne sige tak til rapportøren for din fremlæggelse. Ďakujem. Ehm, ďakujem aj spravodajkyni. Ehm, zazneli tu dôležité ehm, body, čo chceme dosiahnuť aj našimi pozmeňovacími návrhmi. Súhlasím s SAD, som tiež za zamietnutie celého návrhu. Argumenty, ktoré tu zazneli, netreba opakovať v zásade si myslíme, že mnohí občania majú obrovský problém so sociálnym dumpingom. Podniky zneužívajú jednotný trh, presúvajú zamestnancov hore-dolu a by využili tie najlepšie možnosti a chceme podnikom ešte viac uľahčiť ten sociálny dumping. Naopak, chceme im povedať, aby mohol štát príjmajúci vykonávať kontroly aby sociálne práva, mzdové podmienky boli zaručené. Kto môže kontrolovať, kto môže zabezpečovať, aké podmienky platia. Je zjavné, že musíme tento návrh odmietnúť. Vôbec ho nemôžeme zlepšiť a je v podstate zbytočný. Samozrejme, že chceme obmedziť škody, Chceme vyňať to stavebníctvo. Príjmajúca krajina má mať možnosť robiť e, kontroly. Aj samozrejme právomoci komisie delegovať e, právne akty. Tento princíp, e, teda norské krajiny musíme obmedziť, systém e-karty si musíme podrobnejšie pozrieť. Odbory hovoria, že nefunguje ten systém, existujúce údaje nie sú aktuálne, ten systém nie je aktuálny, takže e, to už vlastne nepatrí e, na náš stôl. A v zásade chcem ešte uviesť, že teda zamietame to, ale teším sa e, na pozitívny postoj spravodajky, neteším sa na dobrú diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ždanoka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Zámer návrhu komisie je e, podľa nás opodstatne nerozumený. Musíme uľahčiť prevádzkovanie malých a stredných podnikov e, alebo fungovanie malých a stredných podnikov v celej EÚ. Avšak vidíme tam mnoho nedostatkov v návrhu komisie. Takže otázka je, či zamietnúť e, ten návrh ako celok, alebo či sa pokúsiť to zlepšiť. Naša pozícia je taká, že by sme sa radšej e, obratili na komisiu a poprosili ju o prepracovanie toho návrhu. To bude naše prvé hlasovanie. Teda podporíme socialistov a GUE v tejto pozícii, ale mm, dali sme pozmeňovacie návrhy A chceli sme poukázať na tie nedostatky. Chceli sme vyzdvihnúť tieto nedostatky. Myslíme si, že karta nemôže byť bez časového obmedzenia. Musí tam byť e, dátum platnosti, teda dokedy je platná. A samozrejme, mechanizmy na preverenie poskytnutých informácií sú potrebné. Ochrana zákazníkov, používateľov, služieb, hostovskej krajine nie je dobre upravená v tomto návrhu. Takže aj to treba rozpracovať. Vrátane povinného poistenia. A ešte ďalšie nedostatky. ešte našimi pozmeňovacími návrhmi e, teda prídeme s nejakými úpravami. Je to trošku komplikované, ale je to ako to je. Thank you. Is... Ďakujem. Niekto z FDD by sa chcel vyjadriť? Nie. Nevidím. Takže pán Mata. Merci. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani predsednička. Áno, e, treba zjednodušiť tú administratívnu komplexnosť e, tým, že sa má zaviesť to elektronická karta európskych služieb. Čiže európska karta, e, e, elektronická karta služieb. No, zdá sa, môže, to zda by, <laughs> môže sa to zdať byť dobrým návrhom. Na nešťastie ten, obie, ten projekt má za cieľ Ehm, bojovať proti prekážkam pri poskytovaní ehm, služieb cez hranice na národnej úrovni. Čiže inými slovami, tento text obmedzuje zvrchovanosť ehm, alebo právomoci zvrchovaných štátov kontrolovať služby poskytované na ich území. Okrem toho viaceré sektory, sektory sa obávajú, že tu vznikne ten vyššie riziko tých falošných nezávislých pracovníkov potom je tu otázka sociálneho dumpingu, čo umožní eh, najmä cudzincom, že nebudú musieť eh, absolvovať určité administratívne deklarácie, postupy napríklad vo Francúzsku, čo sa týka teda mňa a pani Harkin, spravodajkyňa, ktorej blahoželám k jej práci, eh, ma napriek tomu prekvapuje, vysvetľuje a poukazuje, stále preukazuje svoj skepticizmus a hovorí, že E, teda tento, že, že táto e, správa by sa dala ešte dopracovať, ale hovorilo sa to aj na, pras, na tlačovej konferencii, že proste nebola dobre poňatá táto správa. EU, uh, e, Rakúsky parlament, nemecký parlament a francúzsky parlament uh, nás upozorňujú e, na uplatňovanie či neuplatňovanie tejto smernice. Upozorňujú nás na to. No a nie je to vždy tak a nebýva to zvykom, ale plne súhlasím s Agnes, z SAD. Jediné možné riešenie je vrátiť ten text komisii, aby komisia trošku lepšie a trošku viac na tom popracovala a aby nám predložila niečo, čo sa dá realizovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Teraz má slovo pani Sonda. Ďakujem pani predsednička. Aj ja by som chcela e, vzniesť výhrady k návrhu komisie chcem naozaj zdôrazniť, že súhlasím s tým, že ten text ešte nie je zrelý a vyžiada si obrovské množstvo práce aj profesionáli v mojej krajine vo Francúzsku e, vyslovili veľké obavy z textu. Niekoľko pripomienok, čo už povedali aj moji kolegovia, šťastí. Poprvé, ten princíp tichého súhlasu. Tu je riziko, že by sa opäť zaviedol princíp štátu pôvodu a to nás znepokojuje. Ďalší problematický bod, e, dvojtýžňová lehota, ktorú by mali členské štáty na odpoveď a to bez toho, aby existovali skutočné dokumenty. Toto tiež je potrebné ešte upraviť. Takisto dĺžka E, platnosti karty, neobmedzené obdobie platnosti je podľa nás problematické. Tam sa musí zaviesť nejaká lehota a možnosť aktualizovania informácií, teda e, vydanie karty a tá, e, tá dĺžka trvania. No a ďalší problém, administratíva spojená s kartou, zdá sa, by bola veľmi komplikovaná E, najmä s tým spojený elektronický systém IMI, IME. IMI. Tam podľa mňa e, by chýbali moderné funkcie, efektívnosť a dostupnosť, prístupnosť pre všetkých. A posledná vec, zavedenie tejto elektronickej karty e, by vytvorilo určité praktické problémy, lebo by bolo určite ťažké prepojiť elektronickú kartu na iné už existujúce systémy, napríklad jednotné kontaktné miesto, ktoré existuje podľa smernice o službách a o kvalifikáciách. Existuje takisto aj Európsky preukaz e, profesionálov, alebo Európsky preukaz profesí. S tým by bolo potrebné nejako zosúľadiť tú E, elektronickú kartu. Ja sa domnievam, že spravodajcov čaká naozaj obrovská práca ešte na tomto texte. Ďakujem. Ďakujem. Pani Šrojdrová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za udelenie slova. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že návrh smernice vychádzal v ústretí dlhodobým požiadavkám na to, aby bol vnútorný trh otvorený, a aby sme vrátanie Európskej komisie odstraňovali prekážky na vnútornom trhu pre pohyb služieb. A diskusia teraz poukazuje, a nie je to prvá diskusia o návrhu nariadenia či smernice v tomto výbore, Diskusia aj v členských štátoch poukazuje na to, že členské štáty majú dnes skôr obavu pred sociálnym dumpingom, nedodržiavaním legislatívy v konkrétnych členských štátoch majú e, skôr cieľ a zámer, prepačte mi, vytvárať určité protekcionistické opatrenia. Nekritizujem to, je to realita, beriem to na vedomie, ale musím mať aj pochopenie, pretože komisia predložila nástroj, ktorý má naozaj uľahčiť pohyb služieb a určite nesledovala mm, cieľ, aby tu mohlo dochádzať k nejakému porušovaniu národných legislatív. S tým súhlasiť nemôžem, ale rešpektujem to, že situácia v členských štátoch je skrátka taká, aká je. A mm, rešpektujem tento spôsob uvažovania. Možno parlament sa nakoniec rozhodne vrátiť smernicu k prepracovaniu, pretože nechce odstraňovať bariéry na vnútornom trhu. Ale Treba to nazvať pravým menom. No a na otázku pani spravodajkyne eh, ohľadne tichého súhlasu, podľa mňa ide o výslovne technické opatrenie. Ja som ho tiež na začiatku vnímala ako niečo problematické, ale zodpovedá to Všeobecnej smernici o službách a zrejme by mal, ak by elektronický preukaz mal platiť, tak by mal byť v súlade so všeobecnou spernicou o službách. Ďakujem, toľko môj názor. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Na záver tejto diskusie ešte pani Harkin, ak si želáte niečo doplniť, ďakujem veľmi pekne kolegovia. Myslím, že sa tu javia eh, že, že sa mi javia pomerne jasné pozície skupiny aj z diskusí. Um, za GUE, za socialistov. Pri tých ostatných skupinách e, som si nie taká istá, ale stretneme sa s tieňovými, budeme diskutovať a rozhodneme sa na ďalších krokoch a v rámci zasadnutia medzi tieňovými správodajcami sa vlastne dohodneme, ako budeme postupovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovanie je plánované na 22. a 23. januára a potom v hlasovanie v rámci IMCO, to je gesčný výbor, má byť 21. 22. marca 2018. E, dátum hlasovania na plenárke dosiaľ stanovený nebol. Poďme ďalej. Bod 9. Smernica parlamentu a radu právnemu a operačnému rámcu pre európske e, služby e-card, teda opätovne podobná téma, ale z iného uhla. Pani Šojdrová je spravodajkňou, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, nebudem opakovať diskusiu, ktorá prebehla k všeobecnému smerovaniu a všeobecnému prístupu, ale chcem pripomenúť, že táto, služ- táto služba, táto karta má uľahčiť poskytovanie služieb. Taký je totiž cieľ návrhu e, danej smernice. Podľa vašich pozmenujúcich návrhov to vnímam tak, že sa obávate ohľadne právomocí hostiteľských členských štátoch. Rozumiem tomu. Ehm, tento preukaz si kladie za cieľ minimalizáciu administratívneho bremena. Ja vašim obavám rozumiem podniky, ktoré musia poskytovatelia služieb naplniť, ako aj práva hostiteľských krajín kont- kontrolovať, prevádzkovať kontrolu, zostávajú nedotknuté. Preto som proti pozmenujúcemu e, návrhu, ktorý e, návrh zamieta. 204 pozmenujúcich návrhov bolo predložených je tam celá škála názorov, ale kľúčový návrh pozostáva z následovného. Vyškrtnú, vyškrtnúť princíp tichého súhlasu s tým, že obmedzíme platnosť e, elektronického preukazu s tým, že budeme chrániť záujem a právomoci členských štátoch s tým, že e, znížime e, teritoriálny efekt tohto preukazu a že obmedzíme delegované právomoci komisie. Toto sú tie kľúčové oblasti. Samozrejme, navrhneme aj kompromisné návrhy, ktoré zoberú do úvahy e, všetky vaše obavy. V každom prípade musíme mať na pamäti, že sú tu aj isté právne limity Mnohí z vás ste si želali odstrániť e, tichý súhlas alebo obmedziť trvanie e, dobu platnosti preukazu pre služby. Ale súčasná smernica k službám o, na vnútornom trhu nastavuje pravidlo v tom zmysle, že tichý súhlas sa uplatňuje na postupy udelovania súhlasu. Preto si musíme e, tento aspekt ponechať. Podobne smernica ustanovuje, že povolenia autorizácie môžu byť časovo obmedzené len vtedy, ak, sa, ak k ich obnove dochádza automaticky. Mnohí z vás ste navrhli isté obmedzenia, ale tu je dôležité, aby takéto limity boli nakombinované s, aut- s klauzulkou automatického obnovovania. Teraz by som vás pozvala, aby ste zvážili aj inú alternatívu. E, zdá sa, že stavebný priemysel je proti e, tomuto nástroju. Môžeme zvážiť obmedzenie rozsahu pôsobnosti smernice e, pokiaľ ide o podniky a služby. Musíme si však pripomenúť, že e-card je dobrovoľným nástrojom a aby mala svoj význam, musí byť pomerne, musí byť aj atraktívna. Mala by byť rýchla, práv, mali mať, mali byť, nemalo by, by to byť komplikované a musí byť poskytnutá záruka, že o e, žiadosti e, sa rozhodne čo skoro, že nedoždí k žiadnym prieťahom. Takže toto musíme mať na pamäti nadväznosti na funkcionalitu môžeme neskôr rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice na stavebný priemysel. Ja možno by som v rámci kompromisu navrhla zúženie rozsahu pôsobnosti, ale zároveň aj ponechanie si navrhovaných pravidel v najväčšej možnej miere. Uh, myslím si, že nemôžeme riskovať e, budúcnosť tohto návrhu. Mm, ja viem, že nebude ľahké nájsť spoločnú reč, ale musíme sa pokúsiť o kompromis. Teším sa na našu diskusiu a dúfam v dobrú spoluprácu. Thank you, madam... Veľmi pekne ďakujem, pani Šrojdrová. Nech sa páči. Pani Jungerius ASAD, SAD ako prvá áno, nemám e, čo doplniť s výnim ešte k tomu, čo bolo uvedené pri predchádzajúcom bode z mojej strany. To, čo platí pre predchádzajúci návrh, platí i pri, pre tento návrh. Nepotrebujem už dlhší rečnícky čas. Ďakujem. Pani Trebesius. Nech sa páči. Áno, pani Jungerius to povedala veľmi správne. Obsahovo sme presne hovorili o tom. Spravodajkyňa má teraz ešte niekoľko nových bodov či návrhov. A Um, ale na zásadnej situácii mm, to nič nemení, nezlepšuje. Keď sa stavebníctvo výjme, neznamená to, že nevytvára nejaká dvojitá štruktúra. Uh, u nás by to napríklad vedlo k väčšiemu centralizmu a všetci vieme, že to nemusí byť nevyhnutne uh, prínosné. Takže mali by byť konsekventní a obe správy jednoducho vrátiť komisii. Kompromis nemusí nevyhnutne byť vždy najlepším riešením a v tomto prípade asi nie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, pani Harkin. Ďakujem. Ani ja už e, nemám nič na doplnenie. Pani spravodajkyňa už uviedla, že e, štát, že e-card má potenciál poskytovania e, služieb, e, má ale nenaplňa tento potenciál. Mm. Mm, my by sme teda mali cestou pozmeňujúcich návrhov mm, pozmeniť teda návrh tak, aby sme vyšli v ústrety týmto obavám, ale s tým samozrejme musia mať na pamäti aj iné veci, ako napríklad férovú, ehm, férovú e, súťaživosť a tak ďalej. My si myslíme, že tá, tá, tá, tá štruktúra nie je ideálna, ale budeme diskutovať o tom na zasadnutí tieňových. Možno, že je to Možno to súvisí s tým, že ľudia povedia, že na jednej strane sme protekcionistami, ale ak ten systém nefunguje teraz efektívne, ak vnímame, že sú tu isté chyby a medzery a návrh, ktorý je pred nami, nerieši tieto výzvy, potom máme závažné otázky ohľadne návrhu. Kolegovia nehovorili o tom, ale je tu ešte otázka IMI systému a podľa mňa to vyvoláva obavy, že systém nebude dostatočne robustný na to, aby sa fu jeho funkcia zaručila. A ak by sme boli my o tom presvedčení, tak už len to by bol dostatočný dôvod na to, aby sme to aby sme tento návrh nepodporili. Ale v každom prípade teším sa na ďalšiu diskusiu. Veľmi pekne ďakujem, pani Irina Ronekári. Ďakujem veľmi pekne. Opätovne súhlasím s predrečníkmi a už som hovorila o tom, prečo si myslím, že to nie je dobrý návrh a prečo by sme ho mali zamietnúť. Chcem len niečo páť k úvodu pani spravodajky. Nemali by sme sa pridržať faktu, že ide o dobrovoľný systém. A ide o dobrovoľný systém pre spoločnosti, ale, pre podniky, ale nie pre členský štát. Ak hostujúci členský štát povie, my sa nechceme zúčastňovať, tak potom to bude dobrovoľný systém. Ale toto je dobrovoľný systém len pre podniky. A preto máme, preto je tu ten problém so sociálnym dumpingom. Vy ste veľmi dobre ilustrovali, prečo nestačí vyňať e, len e, stavebníctvo. Pretože ak to bude len tento sektor, tak potom ich môžeme akceptovať späť neskôr. Nemyslím si, že to má nejaký význam a Mm, podľa mňa by sme mali návrh zamietnúť v, jeho, v tejto podobe, v aké je. Pani Ždanoka, nech sa páči. Ja mám len jednu vec na doplnenie. Chcem poďakovať e, Marian Harkinovej a, Mich- a Michale Šojdrovej a ďakujem za ich odvahu pracovať s tak komplikovaným spisom. Tešíme sa každom prípade na zasadnutie tieňových, že si vyjasníme naše pozície. Ešte raz ďakujem. Ďakujem. Pán Machta? Merci, ba... Ďakujem, ja sa vyjadrím takisto stručne ako ostatní. Ak sa domnievame, že táto elektronická karta E, tento návrh e, má byť ešte preskúmaný, tak by sme nemali strácať čas e, s právnym rámcom, ktorý sa má uplatňovať na túto kartu. Ďakujem. Časový harmonogram som už uviedla, na našom výbore sa bude hlasať 20. 20. 23. januára a potom na IMKO 21. až 22. marca budúceho roku, ale dátum hlasovania v rámci pleného zasadnutia ešte stanovený nebol. Teraz by som chcela privítať našich hostí, pretože máme, ako všetci viete, tu v parlamente iniciatívu. zorganizovali sme týždeň Afriky. Tento týždeň predchádza samitu EU Afrika, ktorý sa bude konať čoskoro a každý výbor má na programe tému ktorá im je blízka v súvislosti s Afrikou, tému, na ktorú si prizývajú expertov z rozličných častí afrického kontinentu. A pre nás na výbore pre zamestnanosť a sociálne veci bolo len prirodzené, že sme sa koncentru, alebo koncentrujeme sa na tie záležitosti, na ktoré sa koncentrujeme obyčajne. A vždy nech sa páči príďte medzi nás. Našim zámerom sú pracovné miesta a budúcnosť pre mladých ľudí a nech sa páči sem, vás poprosím. Že, Uh, Čiže náš výbor sa obyčajne intenzívne zaoberá nezamestnanosťou, zamestnanosťou a budúcnosťou mladých ľudí v našich členských štátoch, v Európe a to sú te, podobné témy, ktoré sú dôležité aj pre africký kontinent. Preto sme si pozvali troch expertov, ktorí sa venujú týmto témam nielen u nich doma, ale aj na medzinárodnej úrovni. Nech sa páči, ak by ste sa mohli predstaviť a ja vám potom udelím slovo. Samozrejme, môžete si vybrať, o čom chcete hovoriť a my by sme si radi vypočuli uh, Eh, niečo o tom, čo sa udeje s novou generáciou. Kolegovia, poprosím vás, začíname ďalší bod, náš panel. Poprosím vás, aby ste sa utišili. Nech sa páči. Good morning, um, Madame Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení členovia parlamentu, dámy a páni. Takže, aby som sa predstavila, volám sa Cynthia, Cynthia Samuel Olonjon. Je to ťažké vysloviť a ja som regionálnou riaditeľkou Medzinárodnej organizácie práce pre Afriku. Som asistentkou generálneho riaditeľa ILO so zodpovednosťou pre Afriku. Dobrý deň. Ďakujem za to, že ste ma pozvali sem. Som Luk Kristiansen, pracujem pre Svetovú banku a ja som um, z úradu hlavného ekonóma pre africký región. Som Gucci Lai, pracujem pre Svetovú Afriku, pardon, pre Svetovú banku, eh, takisto región Afrika, partnerské riešenia pre Afriku. A môj kolega Matthew eh, sedí na druhej strane miestnosti, pracuje v našom brusovskom úrade a podporuje nás v našej práci. No a eh, požiadali nás, aby sme sa vyjadrili eh, k investíciám do mládeže v Afrike a v EÚ v kontexte 5. dialógu medzi Afrikou a EÚ. No, tento rok sa to koná vo forme samitu. Chcem zdôrazniť pár vecí o, o tom, ako túto problematiku vidí Medzinárodná organizácia práce a potom budeme aj pokračovať s výmenou názorov, s dialogom. Ešte raz sa chcem poďakovať za to, že ste nás pozvali, aby sme sa zúčastnili na tomto veľmi dôležitom dialogu, ktorý nie je významný len pre EÚ, Afriku, ale pre celý svet. Chcem naznačiť kontext môjho príspevku najskôr. No a v tom kontexte teda sú dôležité dva aspekty. Poprvé, do roku 2045 sa odhaduje, že 50 svetovej mládeže bude žiť v Afrike do roku 2045. Taktiež sa odhaduje, že do roku 2040 pracovný trh e, v Afrike bude mať veľký význam a e, bude obrovský, pokiaľ ide o počet obyvateľov. E, včera bol zverejnený Youth Employment Rank a tam sa hovorí, že keď to porovnáme tento rok s rokom 2009, tak situácia mládeže vo svete sa vo všeobecnosti zlepšila, ale ešte stále nie sú všetky problémy vyššie, vyriešené. Najmä keď sa pozrieme na kvalitu pracovných miest v Afrike. Ďalší aspekt, ktorý je súčasťou všeobecného kontextu, je to, že jeden z princípov eh, v vyhlásenia z Filadelfie z roku 2000, pardon, 1945 hovorí, že kdekoľvek je chudoba, tak to je ohrozenie prosperity všade na celom svete. Či je to chudoba na úrovni národnej, kontinentálnej alebo celosvetovej, všade to ohrozuje prosperitu. No a keď si toto všetko spočítame, tak nám z toho vychádza, že zamestnanosť mládeže v Afrike berieme veľmi vážne. Je to veľmi vážna záležitosť. To nie je iba e, nejaký problém, ktorý sa nachádza ďaleko od iných skupín obyvateľov. Nie, je to všeobecný prírezový problém, s ktorým budeme musieť rátať v budúcnosti, bude sa musieť riešiť. A pokiaľ ide o to, aké máme možnosti, um, my musíme nejako využiť ten obrovský problém, ale, pardon, potenciál uh, tej demografickej zmeny, ktorá prichádza. V roku 2012 konferencia ILO prijala e, globálnu výzvu na riešenie problémov e, zamestnanosti mládeže. Ja chcem pripomenúť štyri e, najzávažnejšie veci. Poprvé, hospodársky rast sa musí premietať do tvorby pracovných miest. Veľmi sa zdôrazňuje hospodársky rast, čo samozrejme je pravda, že je to potrebné, ale rast, ktorý nevytvára pracovné miesta, nevyrieši problémy chudoby. A jedna dôležitá oblasť, ktorú tu musíme riešiť pri tomto, je, že pracovné miesta, najmä pre mladých, musia byť súčasťou multisektorovej politiky. A makroekonomickej politiky musí sa s tým rátať v makroekonomickej politike a v rozpočte teda hospodársky rast musí sa dotýkať pracovných miest, musí ich vytvárať. Druhá vec, eh, musíme identifikovať sektory, kde sa vytvára veľa pracovných miest, najmä pre mladých, a musíme riešiť deficity v týchto sektoroch a zamyslieť sa nad tým, eh, ako pritiahnuť do týchto sektorov mladých ľudí. Musíme teda pritiahnuť týchto ľudí do určitých eh, sektorov a musíme zabezpečiť, aby sa tam ten mladý talent využil. Eh, poľnohospodárstvo patrí k takýmto sektorom, takisto stavebníctvo a ešte niekoľko ďalších, ku ktorým sa neskôr vyjadríme. Tretia oblasť sa týka rozvoja eh, zručnosti mladých ľudí, aby mladí ľudia boli zamestnateľní, čiže potrebujú vzdelávanie, odborné vzdelávanie, a takisto musia využívať e, to, čo používa, pardon, to, čo poskytuje dnes technológia, tie nové možnosti a príležitosti. Štvrtá oblasť dáta. A podpora služieb, zamestnaneckých služieb. V miléniových cieľoch na rok 2030 sa nachádzajú aj údaje. Našou úlohou je investovať do informácií, do údajov, aby sme mali informačné systémy o trhoch prác napríklad, aby politiky, pardon, politici mali informačnú základňu na to, aby mohli formulovať e, primerané politiky. No a potom ešte tri ďalšie oblasti sú veľmi dôležité. Chcem na ne upozorniť. Poprvé, podnikateľstvo, podnikateľské prostredie. Vieme, že nie každý mladý človek sa stane podnikateľom, ale niektorí na to majú nadanie a tí by mali dostať podporu, aby sa ich produktivita naozaj mohla realizovať. Do toho je treba investovať teda financovanie nových podnikov, um, rozvíjanie biznisu, všetko, čím rozvíjame podnikanie, je pozitívne. Um, neexistuje nejaký univerzálny prístup vhodný pre všetkých. V Afrike existuje osobitný problém. Mnohí ľudia a mnohé komunity a regióny sú veľmi zraniteľné, nestabilné a to je potrebné si uvedomiť keď plánujeme. Na úrovni ILO v Afrike sme schválili rámec pre podporu kvalitných pracovných miest e, v nestabilných regiónoch. V roku 2017 Medzinárodná konferencia ILO schválila odporúčanie 205, ktoré hovorí o vytváraní kvalitných pracovných miest Eh, s účelom budovania mieru a stability. Takže na svetovej aj globálnej úrovni je potrebné vytvárať pracovné miesta pre mladých i v tých nestabilných častiach alebo miestach. No a tretia vec, veľmi dôležitá, partnerstva partnerstva na globálnej úrovni, na regionálnej úrovni a na úrovni štátov. Mladí sa musia zamestnávať v rôznych sektoroch a, a žiadna inštitúcia nemôže tento problém vyriešiť sama. Preto sme veľmi radi, že globálna iniciatíva o kvalitných pracovných miestach pre mladých, ktorá bola schválená v OSN a e, na Svetovej banke má za cieľ podporovať členské štáty, aby reagovali na tento problém e, takým spôsobom, že tam zahrnú veľa hľadísk. Táto iniciatíva je vlastne platforma pre rôzne inštitúcie, rôzne agentúry a má pomáhať, eh, ale nie len poskytovať pomoc, ale poskytovať možnosti na rozvoj. Podľa mňa toto sú dobré predpoklady na to, aby sme mohli spolupracovať a využiť obrovský potenciál eh, obyvateľstva a tej demografickej zmeny, ktorá nás čaká. To je všetko z mojej strany. Môžeme pokračovať potom neskôr e, dialogom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kristiansen zo Svetovej banky, nech sa páči. Thank you very much. Uh, thanks again for having the opportunity to share some thoughts on this extremely important topic. Ďakujem veľmi pekne. Toto je veľmi dôležitá téma. A k tomu kontextu ešte pridám jednu dôležitú štatistiku. Do roku 2050 sa predpokladá, že Afrika bude mať 2 miliardy obyvateľov a asi 700 e, miliónov ľudí bude žiť v Európe, čiže Afrika bude vlastne obrovskou silou, aj pracovnou silou, už v dosť blízkej budúcnosti. Vy tieto grafy určite poznáte. A vidíme tu demografické pyramídy. Naľavo tá demografická pyramída sa vzťahuje na Afriku. Je to trojuholník, čiže e, veľkú časť obyvateľstva tvoria mladí muži a ženy, milióny. To je charakteristické pre obyvateľstvo, pre štruktúru obyvateľstva v Afrike. Nie len, že Um, tam žije veľa mladých ľudí, ale um, takisto uh, sa zväčšuje hospodársky rast, je väčšia otvorenosť, uh, zlepšuje sa prístup k, ku vzdelaniu, ale bohužiaľ výsledky, školské výsledky sú veľmi zlé, kvalita vzdelávania je veľmi zlá a to nie je dobrý výhľad do budúcnosti pre týchto mladých ľudí. Väčšina ľudí v Afrike ešte stále pracuje v poľnohospodárstve. To je pravá strana grafu, ale budú vznikať nové pracovné miesta mimo fariem, a to najmä v neformálnom sektore, možno v men- menších rodinných podnikoch. A Žiaľ, formálny sektor nie je schopný vytvoriť dostatok pracovných miest, aby absorboval e, dorastajúcu mládež. No a e, ako reagovať na tento problém? E, už tu zaznelo, že existujú mnohé programy, ktoré už prebiehajú roky. Väčšina týchto programov pre zamestnanosť mladých sa opiera o to, že posilňuje zručnosti, takisto podnikateľské zručnosti alebo schopnosti prežiť, e, zarobiť na živobytie, prístup k financovaniu a tak ďalej. Viaceré štúdie, ktoré hodnotia takéto projekty, ukazujú, že ten účinok je naozaj marginálny. 30 týchto projektov má pozitívny účinok a veľmi málo prípadov je takých, že že je tam nejaký skutočný efekt, ktorý by bol aj štatisticky zachytiteľný. Priťahuje tento problém síce veľa pozornosti, ale e, sme ešte ďaleko od riešenia, musíme sa ešte zamýšľať nad riešeniami. V, budúc- e, pardon, v minulosti sa tieto projekty sústredili najmä na posilnenie ľudského kapitálu, na posilnenie zručnosti, ale to nestačí. Nadvezujem na predrečníkov a opakujem, že toto sa nedá zvládnuť e, osamotene. Žiadna inštitúcia to nezvládne sama. E, tu sa musí pracovať e, partnersky a preto v roku 2014 vzniklo toto partnerstvo verejného aj súkromného sektora občianskej spoločnosti. Je to veľká platforma, ktorej cieľom je testovať pilotné riešenia byť takým katalizátorom pre tieto riešenia a byť sprostredkovateľom. Tu vidíte, ktoré e, nadácie, inštitúcie alebo vlády sa zapájajú do tejto platformy. Toto riešenie, e, respektíve túto platformu organizuje a hostuje Svetová banka a e, toto partnerstvo by malo pretrvať cirka 50 rokov. Ďalšia dôležitá vec. Jedna vec je mať prácu, ale druhá vec je kvalita toho pracovného miesta. A toto partnerstvo sa snaží, to je taká novinka, snaží sa sústrediť nie iba na tú stranu ponuky, teda na stranu pracovníkov, vyškoľovať, trénovať pracovníkov, pretože my môžeme samozrejme Eh, školiť eh, pracovníkov a potom dúfať, že sa niekde zamestnajú, ale my teraz skúmame aj tú druhú stránku, teda či ten pracovný trh im poskytne pracovné miesta. My môžeme podporovať napríklad eh, hodnotový reťazec, mm, riešiť teda tie problémy na oboch týchto stranách. A keď hovoríme o strane dopytu, tam zohráva najdôležitejšiu úlohu hospodársky rast, a do toho je potrebné zapojiť súkromný sektor. Súkromný sektor sa musí rozvíjať a ten zasa potrebuje makroekonomickú stabilitu, infraštruktúru a podobne. E, na toto už nemajú väčšinou dosah e, projekty e, pre zamestnanosť mladých, ale je to dôležité, je potrebné pracovať aj na tejto časti. Niektoré sektory sú náročnejšie na prácu, ako poľnohospodárstvo napríklad, a niektoré menej. A my potrebujeme prístup k trhu. Napríklad nejaká farma neprodukuje len pre seba, ale chce predávať svoje tovary. Čiže práve v tomto hodnotovom reťazci my môžeme intervenovať a môžeme sa snažiť rozvíjať trhy a, a zároveň posilniť pozíciu farmára, ktorý pre tie trhy produkuje. Takže integrovaný prístup na strane dopytu aj ponuky. Je to o tom, aby sa posilnili, aby vznikali malé a stredné podniky, Takisto e, často vidíme, že zlyháva koordinácia v tom hodnotovom reťazci a toto môžeme riešiť. E, v niektorých krajinách je obrovský potenciál e, na produkciu ryže, ale farmári ju nepestujú, pretože neexistujú mlyny, kde sa spracuje tá rýža. Čiže vy musíte posilniť viacerých partnerov naraz, aby tam vznikol ten reťazec a Takto to funguje napríklad v kontexte poľnohospodárstva. Toto partnerstvo vstúpilo teraz do svojej druhej fázy. Máme tu dva hlavné bloky. Jeden je inovácia a druhý je reťazec. No a nám ide o to, aby sme koordinovali tento integrovaný prístup, ktorý bude riešiť eh, tú stranu ponuky pracovnej sily, ale aj dopytu po pracovnej sile. No a my si sľubujeme, že z toho vyplynú určité synergie. Kde sa teda môže udiať takáto integrácia? Môže to byť buď v reťazci, ak sú tam nejaké problémy s koordináciou na základe príkladov, ktoré som uviedol. No a potom je tam takisto dimenzia územného rozvoja, čiže integrácia sa e, deje v istých oblastiach. Čiže to sú také dve prirodzené miesta, kde je možné začať sa zamýšľať nad integráciou programe, keď teda ideme ďalej, keď tak povediac prehodíme rýchlosť, e, je to trošku prepojené na budúcnosť práce. Čo môže urobiť technológia pre Afriku, pre, mlado, pre zamestnanosť mladých ľudí v Afrike? Ako vieme, e, veľa sa diskutuje dnes o digitálnych e, pracovných miestach, aké digitálne pracovné miesta budú, či už priamo mikropráca alebo freelancovanie a potom takisto v sektore IKT. Takže jednoznačne je tu veľká agenda a je tu veľký potenciál, ale zároveň od mnohých afrických krajín to bude vyžadovať posilnenie základov, napríklad zisk, e, poskytovať prístup na internet, aby každý mal prístup k mobilnému telefónu a v niektorých miestach to môže byť aj prístup vôbec k elektrickej energii. Takže uh, tie základy e, sú potrebné na to, aby tie ambície sa vôbec dali naplniť. Čiže máme niekoľko pilotných projektov v tých digitálnych e, pracovných miestach. Začíname teraz, e, tak povediať, s načrtávaním toho, čo je známe, čo existuje. Diskutuje sa o celom rade týchto otázok, ale v konečnom odsledku na konci roku chceme prikladať pozornosť e, správe, ktorá posúdi niekoľko tých pilotných projektov. Takže toľko vlastne v skratke, aké sú naše ciele, ktoré e, v tomto partnerstve pre zamestnanosť chceme dosiahnuť. Takže kľúčové posolstvo, ktoré by sme chceli šíriť, je, že potreba integrovaného prístupu Mm, e, nepostačuje samotná. Potrebujeme školiť pre trh, e, aby tam boli potrebné zručnosti e, a to partnerstvo je jedným krokom týmto smerom, aby sme videli, ako robiť tento integrovaný prístup, ako to urobiť čo najlepšie. Ďakujem pekne. Thank you, as we... Ďakujem pekne, ako sme počuli. Pani Olomňová povedala, že je absolútnym imperatívom riešenia eh, nezamestnanosti v Afrike. Teraz sme počuli pána Kristiansena, ktorý povedal, že dá sa urobiť aj viac. Áno, jednoznačne. Takže je dobré, že pani Montesi za komisiu je tu. Vy pracujete so západnou a strednou Afrikou a ste šéfkou koordinácie uh, pomoci v Strednej a Západnej Afrike. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Prejdem do francúzštiny. Dobrý deň. A ďakujem. Áno, veľa vecí už povedali Cynthia aj Luke. A chcem povedať, že plne podporujem tie body, ktoré a tie politické, eh, politiky a stratégie, ktoré boli spomenuté Rada by som snáď doplnila ešte jeden údaj. A síce je to číslo, ktoré hovorí, že do roku 2030 tam bude 450 miliónov mladých ľudí, ktorí prídu na trh práce v Afrike, v subsárskej Afrike a africká ekonomika by mala, berú z tento rá, eh, demografický rast, by mala vytvoriť 8 miliónov pracovných príležitostí ročne. Takže viete si predstaviť, akú výzvu, obrovskú výzvu máme pred sebou v oblasti zamestnanosti a mladých ľudí v Afrike. Samozrejme, toto má aj dopad Cynthia a Luke vlastne kladli dôraz na ten ekonomický svet. Ja si pozriem dopad na naše politické vzťahy. Je jasné, že mladí ľudia, ktorí nemajú zamestnanie, sú frustrovaní, ocitajú sa s pocitom sociálnej nespravodlivosti a to vytvára živnú pôdu pre napätie, sociálne napätie, politické napätie, ale zároveň je tam aj a, e, taký pocit, a, e, e, alebo je možno väčšia odpo, väčšia odozva e, k takému násilnému e, prístupu alebo terorizmu. Čiže e, migrácia je ďalšia téma. Viete, že to je téma, ktorá je vysoko na našej politickej na agende v EU. Máme s africkým kontinentom spoločnú výzvu a síce myslieť na mladých, mladých Európanov, Afričanov, ktorí sú početní, ktorí hľadajú si prácu a musíme sa pozrieť na to, ako sa vysporiadať s týmito výzvami. Na európskej úrovni ja sa budem sústrediť na to, čo konkrétne robíme na európskej úrovni. Musím povedať, že už dlho Perspektíva zlepšenia zamestnanosti mladých je výraznou témou na našom pracovnom programe, na našej agende. Na politickej úrovni dnes máme vlastne spoločnú kolektívnu víziu medzi parlamentom, radou a komisiou. A síce to je ten nový konsenzus pre e, rozvoj. Je to spoločný dokument, ktorý bol pred niekoľkými mesiacmi schválený a je to dokument na úrovni EÚ, ktorý vlastne chce zrealizovať agendu 2030, má tam e, cieľ udržateľného rozvoja. V tomto dokumente sme jasne vyzdvihli potrebu zareagovať na problémy zamestnanosti, najmä zamestnanosti zraniteľných skupín, ako sú mladí ľudia alebo e, deti e, a ženy. Čiže sú tam e, definované dve prioritné osy konania, teda zabezpečiť prístup k vzdelávaniu, vrátane odborného a technického vzdelávania pre všetkých. A to je prioritný prvok, ktorý je predpokladom na zlepšenie zamestnateľnosti mladých ľudí. A druhý prioritný cieľ je reagovať na konkrétne potreby mladých ľudí, ktorí, ako práve zaznelo, majú potrebu nájsť si zamestnanie, slušné zamestnanie, kvalitné zamestnanie, No sú to ľudia, ktorí hľadajú nejakú novú perspektívu, nejaké nové príležitosti. A napríklad aj v podnikaní. A dnes podpora EÚ má rôzne formy. Luk sa dotkol témy governance, čo je určite kľúčová téma a týka sa aj riadenia krajín ako e, rôzne africké krajiny, či menej stabilné alebo menej rozvinuté, ako majú pracovať v oblasti e, hospodárskej politiky, ako pracovať v oblasti zlepšenia kontextu, investičného kontextu, zlepšenia kontextu, v ktorom sa vytvárajú pracovné miesta aby sa zlepšilo životné prostredie, alebo že prostredie pre zlepšovanie, aby sa zlepšilo prostredie pre tvorbu pracovných miest, pre podniky. Samozrejme, podniky sú prvým faktorom, kde vznikajú pracovné miesta. Čiže je to otázka riadenia, ktorú e, treba si prebrať s, krajinami, teda s africkými krajinami. A mnohé programy a projekty, na ktorých pracujeme, e, majú možno, sa, sa sústredia na, na ten vstup, na vzdelávanie, odborné vzdelávanie. Keď sa pozriem na obdobie od roku 2014 do roku 2020, viac než miliard, 1,5 miliardy je určených práve na programy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. A ešte by som doplnila 350 miliónov, ktoré sú určené na Svetové partnerstvo pre vzdelávanie, či tam je globálna iniciatíva a ďalších 100 miliónov je venovaných na Erasmus, eh, čo všetci dobre poznáte. Takisto sú tu programy, ktoré podporujú eh, vzdelávanie, čiže podpora a sprístupnenie fondov pre mladých ľudí, aby mohli identifikovať a vytvárať vlastnú iniciatívu, vlastné podniky. A samozrejme integrovaným spôsobom. Integrovaný spôsob, o ktorom hovoril Luc, to bude mať dopad na prácu na úrovni riadenia, vzdelávania, odbornej prípravy, na úroveň sprístupnenia fondov, na vytvorenie skutočných podnikov. A potom je tu prepojenie medzi prácou podporenou rôznymi vládami na posilnenie tzv. hodnotového reťazca. Čiže treba identifikovať sektory, ktoré sú vhodné na tvorbu pracovných miest. Často vlastne globálny prístup zohľadňuje tieto rôzne prvky a ten podporujeme. Takže máme takú zraniteľnú krajinu, ako je Niger. Dnes v Nigerii Pracujeme na úrovni politiky, čiže posilňujeme vládu, aby ehm, sa venovala sociálnej politike, pracovnému prostrediu, či už legislatíve, v príjmaní stratégie a tak ďalej. Takisto je tu odborná príprava, pre 6 tisíc e, konkrétnych ľudí, ekonomické vzdelávanie, napríklad sú k dispozícii mikropožičky, to je priamo dané k dispozícii 1200 e, ľuďom. Je to veľmi špecifický projekt, ktorý je financovaný novým zverejneckým fondom vytvoreným na stabilitu a boj proti nelegálnej migrácii v Afrike. A tento má vlastne zareagovať na tie migračné tlaky v Európe, ale zároveň dať podporu ekonomickým programom určeným mladým ľuďom. Čiže tento integrovaný prístup sa realizuje už teraz. Do budúcnosti nedávno sme spustili nový nástroj, nový investičný plán, teda externý investičný plán s tromi piliermi. Máme tam financovanie, pod, technickú podporu a podporu politikám vlád. Tento má za cieľ uh, napomáhať tvorbe pracovných miest. A to takých, ktoré budú v sektoroch, kde teraz už najväčšia produkt, alebo kde sa najviac stvoria pracovné miesta a takisto má to podporiť investičnú klímu. Teda tento externý investičný plán nám umožní na jednej strane dať k dispozícii technickú pomoc a posilniť opäť kapacity vlády pri realizácii politík na zlepšenie hospodárskeho prostredia a zároveň to má uľahčiť prosím som záruk financovanie nových investičných projektov, čo je prior, prioritne zamerané na mladých ľudí, čiže majú sa k dispozícii úvery, úvery, ktoré často bývajú veľkou prekážkou, najmä v takých menej stabilných krajinách, nebezpečných krajinách a krajinách, kde je mm, neveľmi uh, eh, stabilné riadenie. Čiže tu má byť určitá záruka a takto to má umožniť ďalšie investičné projekty, vytváranie malých a stredných podnikov v sektoroch, ktoré považujeme za prioritné. Napríklad polnohospodárstvo tu spomínali už predchádzajúci rečníci a takisto e, je to aj ten digitálny sektor. Takže digitálny vývoj v Afrike dnes predstavuje sektor významný pre vytvorenie pracovných miest. Takže toto je nový nástroj, ktorý čoskoro bude už funkčný. Na úrovni politickej debaty by som ešte doplnila, že v nadchádzajúcich mesiacoch, eh, týždňoch sa budeme eh, týmto podrobne zaoberať s africkými krajinami. Ako viete, na budúci týždeň je Business Forum medzi EU. Africkou úniou, kde preberieme všetky tieto témy, tvorbu pracovných miest mladých ľudí, ako zlepšiť hospodárske prostredie, ako pomôcť mladým ľuďom zabezpečiť si financovanie na nové finanč- na ekonomické iniciatíve a zároveň tam bude platforma na výmenu medzi verejným a súkromným sektorom. Takže na budúci týždeň už budeme mať takýto prehlbený dialog k týmto spoločným prioritám medzi EÚ a Africkou úniou, čiže zamestnanosť a zamestnanosť pre mladých. Na budúci týždeň tiež 30. Novembra, a 30. novembra bude summit medzi EÚ a všetkými krajinami afrického kontinentu, čiže Africká únia. A keď sa pozrieme na program a témy, na tú diskusiu, tak významné témy budú mladí ľudia, ako podporiť podnikateľského ducha, ako zlepšiť štrukturovaný dialog, verejný štrukturovaný, súkromný aby sa zaručilo a aby sa uľahčila tvorba pracovných miest pre mladých ľudí. Mladí ľudia sú naozaj témou dňa kľúčovou v tejto politickej rozprave, ktorá sa vedie na najvyššej úrovni a má pomôcť hľadaniu riešení, ktoré by nás všetkých mali priviesť k tomu, že nájdeme viac pracovných miest, slušných, kvalitných pre veľkú časť eh, mladých ľudí na africkom kontinente. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte niekto má otázku? Áno. Pani Šojdrová, nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem pekne za vaše vystúpenia a prezentácie. Určite sú viaceré dôvody, prečo by sme mali konať. V Afrike nebude dosť pracovných miest. A ak nebude dosť pracovných miest, môžeme očakávať nové vlny migrácie. To je jeden z dôvodov. Ale je tiež našou ľudskou zodpovednosťou a politickou zodpovednosťou, prečo musíme konať, investovať, podporovať riadenie, governance, alebo teda vlády, ktoré dokážu podporiť eh, vzdelávanie a tak ďalej. Mám otázky. Hovorili ste o Afrike ako o zjednotenom kontinente, ale nie je to tak. Treba teda rozlišovať medzi rôznymi krajinami, ktoré sú veľmi odlišné. Mohli by ste nám snať uviesť príklady, kde sú podmienky vhodnejšie, výhodnejšie alebo najnižšie? To je prvá otázka, ale Nespomenuli ste kľúčovú podmienku. Mier a sloboda, čo teda v mnohých krajinách Afrike nie je treba zareagovať aj na to, ako Európa môže zareagovať. To je základná podmienka, aby sa vytvorili nové pracovné miesta, aby sme mohli hovoriť o vzdelávaní a tak ďalej. Ďakujem pekne. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Vypočujeme si ešte jednu otázku, pani Gerius. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme našim hosťom za náčetnutie celého obrazu, ako vyzerá pracovný trh v Afrike. Je to iste výzva. Ďakujem, že ste nám pripomenuli pôvodné vyhlásenie z Filadelfie. Ja si myslím, že občas treba, sa treba aj obzrieť do minulosti a pripomenúť si základné hodnoty a tie sú práve veľmi dobre rozpracované vo Filadelfskej deklarácii, ktorá bola vydaná po druhej svetovej vojne. Čiže ja by som sa chcela spýtať jednak Najprv snad v reakcii na vystúpenie pani Montézy. Ako môžeme my tu ako Európsky parlament pomôcť? Mm, ako výbor EMPO? Veľmi nás teší, že tých programov, ktoré realizujete, je tak veľa, ale bolo by možné, že by ste nás mohli trošku nasmerovať, respektíve kde podľa vás by, by náš výbor mohol napomôcť? Možno, že by na to mohol zodpovedať aj pán Kristiansen. Mne sa veľmi páčia súkromno-verejné partnerstva, o ktorých ste hovorili a príležitosti, ktoré tieto partnerstvá ponúkajú, ale podľa mňa, keď eh, pristupujeme závažne k jednotlivým číslam, tak by sme si naozaj mali premyslieť seriózne, ako čo najskôr rozšíriť takéto niečo, pretože v opačnom prípade síce vaša spolupráca je vynikajúca, ale nepodarí sa nám získať dostatok ľudí pre ten ktorý program. No a ďalšia otázka, možno nie tak technickej povahy, je otázka na pani e, Samuel Olandion. A ide o vec, ktorá je blízka môjmu srdcu. A síce, ak Ak pristupujeme naozaj seriózne k pracovnému programu, k pracovnej agende ILO a ak berieme vážne aj hodnoty, nie len o pracovné miesta, ale aj o to, ako vytvoriť dôstojné pracovné miesta, čo znamená také pracovné miesta, ktoré sú v súlade s pracovnými štandardmi ILO. Myslím, že treba niečo povedať aj k právu, o, na, právu na kolektívne vyjednávanie, k právu združovať sa, k právu detí na nevykorisťovanie. Čiže možno by sme sa mali pozrieť na tie základné štandardy, ktoré má Medzinárodná organizácia práce. Ako by sme vám mohli pomôcť napríklad v otázke zamestnanosti alebo pri otázke presadzovania SDG alebo e, pri otázke presadzovania mm, zamestnaneckých kapitol v rámci obchodných vzťahov. Ako vám môžeme pomôcť? Ďakujem veľmi pekne. Môžem teraz poprosiť e, ešte poprosím tretiu otázku a potom vám udelím slovo. Pani Harkin, ďakujem za všetky prezentácie. V prvom rade, náš, náš prvý host, vy ste hovorili o mm, kvalite pracovných miest a podobný problém je aj tu v Európe. Pre niektorých digitálne hospodárstvo malo priniesť nové pracovné miesta. Niektoré z nich sú veľmi dobré, ale um, um, tých, tých otázok je ale viac a sú, a sú paralelné. Vy ste hovorili o prioritách, my hovoríme o pracovných miestach a tak ďalej, o tým pracovných miestach, ale chcem sa spýtať práve v tomto kontexte. Máte pocit, respektíve ako vnímate ten, ten rast, ktorý prebieha a či sa ten rast odráža na počte pracovných miest a kde to najviac vnímate. A ak nie, tak potom ako vyzerajú návrhy ILO, ako, zabezpeči, ako zabezpečíme, že naozaj rast bude mať dosah na tvorbu nových pracovných miest. Hovorili ste o integrovaných pracovných miestach. Hovorili ste, že dosah e, tých programov je niekedy marginálny. Bolo to podľa vás tým, že boli chybne naprogramované tie projekty, alebo uh, Máte pocit, že náležite reaguje aj súkromný sektor? Ich účasť je tiež potrebná a na záver vy ste hovorili o politických otázkach, migrácii a teraz na všetkých troch ešte otázka. Ehm, ehm, my máme veľa návrhov o Blue Card a veľa ďalších. Ako vy vnímate legálnu migráciu? Hovorili ste o o letargii mladých ľudí a s radosťou som si počula aj info o projektoch, do ktorých ste zapojení, ale teraz sa chcem spýtať, či by bolo možné ich rozšíriť, posilniť, pretože ja som si istá, že sú veľmi užitočné a dôležité, ale predsa len e, zrejme sú len kvapkou v mori do istej miery. Vždy treba začať prvým krokom, ale existuje nejaká príležitosť na to podľa vás? No a úplne posledná otázka. Počúvajúc e, vás troch, tak sa mi, tak sa mi to zdalo všetko trošku ohromujúce, pretože aj my máme podobné problémy, možno, že nie na tej istej škále, ale ide o problémy podobného typu. Uh, ktoré riešime, kvalita zamestnaneckých miest a ďalšie. Keď sa pozrieme na Spojené štáty a EÚ, neviem, neviem presne o, nemám presné informácie o Afrike, ale vidíte, že je tu taká situácia, kedy mnohé zdroje sa koncentrujú v rukách tých, ktoré, ktorí už bohatstvo v rukách majú bez toho, aby sa využili na tvorbu tých pracovných miest, o ktorých tu dnes hovoríme. Chcem sa spýtať, podľa vás e, e, deje sa tak i v Afrike? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že teraz začnem. E, poprosím pani Cynthia Samuel Olonjuvon, nech sa páči z pohľadu ILO nám, vás poprosím, keby ste nám dali odpoveď na otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem veľmi pekne. Som povďačná všetkým rečníkom, ktorí vystúpili v tejto diskusii. Ja sa zameriam na tri oblasti, pretože niektoré z týchto otázok sú poprepájané. Začnem témou dôstojnosti práce a ako seriózne k tejto téme pristupujeme. Diskusia k tejto téme prebieha v rám, jednak v rámci afrického regiónu a jednak e, na globálnej úrovni. Sú tu dve veci. Poprvé, nedokážeme naplniť SDG, ktorý sa, ktoré sa týkajú redukcie alebo eliminácie chudoby, ak neriešime otázku dôstojno, dôstojných pracovných z dôstojnej práce. Ak, by sme sa, ak sa budeme koncentrovať len na množstvo práce, tak riskujeme, že bude síce pracovať veľa ľudí, ale budú chudobní budú v pasci chudoby. No a to má aj svoj dosah na investície do spotreby. To má dosah na rast, na rozvoj. Čiže ekonomicky to je neefektívne, ak neriešime otázku dôstojnej práce. Ale okrem toho keď sa svet zameriava na to, aby boli zaručené základné práva pre všetkých, vrátane pracovníkov, i tam zohráva e, e, dôstojnosť práce zohráva veľmi dôležitú úlohu. Toľko by som k tomu povedala je to v našom záujme, v záujme globálneho spoločenstva, aby sme pristúpili aj ku konkrétnym činom, pretože to bude priaznivá situácia pre všetkých vo finále. Ďalšou dimenziou, o ktorej chcem dnes hovoriť, je to, čo odznelo vo viacerých vystúpeniach. Pre nás ako ILO Multidimenzionálna povaha akékoľvek, dim, akékoľvek iniciatívy musí byť predmetom uznania. Napríklad, dva príklady. Hovoríme o rozvoji zručnosti. Ale bez ohľadu na to, akokoľvek budú dobré politiky rozvíjania zručnosti, bez ohľadu na to, ako efektívne budú programy. Ak neexistuje efektívna koherentnosť s obchodnou politikou, makroekonomickou politikou, priemyselnou politikou a tak ďalej, e, ďalšími politikami, polnohospodárstvo a tak ďalej, ak, ak e, to integrované nebude, tak nezískame z toho želaný výsledok. Ako teda by sme mohli posilniť našu aktivitu. Všetky tieto oblasti, o ktorých som hovorila, sú dôležité, ale čo je veľmi dôležité je to, že sa treba ubezpečiť, že dôstojná práca, najmä pre mladých, mladé ženy a mužov, sa stane ústredným komponentom makroekonomických politík, že sa stane ústredným komponentom politiky národného rozvoja, sa stane ústredným komponentom rozvojovej politiky. A musím povedať, že mnohé z iniciatív, ktoré vykonávame v súčinnosti s EÚ, sa začínajú koncentrovať práve na tento aspekt. Súkrom... Návrhy k súkromným investíciám, do akej miery um, riešime aj e, dimenziu v súvislosti s pracovnými miestami. Nuž, toto sú všetko kľúčové oblasti, ktoré pomôžu k posilneniu. Odnela tu ešte jedna konkrétna otázka. Ako môže parlament podporiť takéto úsilie? Úsilie postaviť sa z očí v oči výzve. Je to ale aj naša príležitosť Myslím si, že je dôležité postupovať správne a preto v prvom rade treba uznať, že ide o globálnu výzvu. ide o výzvu pre každého. Ako napríklad príležitosť je príležitosťou, keď ju každý môže využiť. A ja hovorím, dobre, teraz sa pozrieme na Afriku, pretože tam práve e, je tých víziev oveľa viac, ale môže sa tak udiať v akomkoľvek inom regióne. Teda región s najväčším počtom výziev by mal byť, e, by mal byť e, centrom pozornosti. To, čo bolo uvedené v roku 1945, by sa malo stať aktívom, nie hrozbou. Opätovne zopakujem, Filadelská deklarácia hovorí, že chudba, chudoba kdekoľvek je, je hrozbou a ako na globálnej ale aj na úrovni jednotlivých štátov. Ešte sa chcem vyjadriť k otázke zvyšujúcej sa nerovnosti. To nie je problém len v Európe alebo e, na severe. Zistujeme, že nerovnosť narastá aj v rámci regiónov a tu mám pocit, e, tu teda mám na mysli e, africký kontinent, ale aj v rámci jednotlivých krajín. Ak vám teraz dám príklad, Myslím, že Svetová banka minulý rok zverejnila správu o nerovnosti a správa hovorila o tom, že mnohé krajiny Južnej Afriky majú narastajúce úrovne nerovnosti a to má potom dôsledky na sociálnu kohéziu, dôsledky pre mier, dôsledky pre stabilitu a samozrejme dôsledky na socioekonomický rozvoj. Ak toto je výsledok toho, čo teraz vnímame ako narastajúcu radikalizáciu na rozličných častiach kontinentu a sveta. A ešte posledný bod z mojej strany stále v súvislosti s kvalitou pracovných e, miest a podnikaním. Podnikanie, podnikateľstvo je jedným komponentom, ale komponent, ktorý, ktorý ale ak bude záverom to, že viac a viac ľudí bude bude prevádzkovať svoju činnosť v neformálnej ekonomike, tak to určite nie je cesta. Podnikanie by malo pomôcť k identifikácii podnikov, ktoré sú orientované na rast a Takýmto by mala byť poskytnutá podpora na národnej či globálnej úrovni. Samozrejme, mohla by som sa ešte vyjadriť k ďalším bodom, ale ponechám to v rukách ďalších kolegov panelistov. Veľmi pekne ďakujem. Teraz poprosím pána Christiansena. Nech sa páči. Ďakujem. Možno, že k tej prvej otázke. Aj, e, Európa je diversifikovaná a e, Afrika je extrémne diversifikovaná, čiže o tom nie je pochyb. Možno by som sa ale trošku vrátil k tomu, čo je bežné, čo je, čo je bežnou súčasťou agendy Ehm, a to je e, polnospodárska produkcia, ktorá je výzvou pre mnohé krajiny. Polnospodárska produktivita, najmä pokiaľ ide o, o hlavné plodiny, tam, e, tam je ešte zamestnaných veľa ľudí a keď dojde k produkcii, tak dôjde k dovozu a bude, už, už dnes narastá dovoz potravín v Afrike. No a to je vlastne jednou z víziev, ktoré máme. Čiže, čiže ako zvýšiť polnospodárskú produktivitu, to je tá, to je tá, to je tá výzva, akým spôsobom e, myslieť možno tradičnejšie ohľadne pracovných miest. Samozrejme, každý farmár má prácu, ale ide tu skôr o tú, o o tú stránku agribusiness, otázku dodávania do miest a otázku obchodovania, zásobovania, logistiky. Ehm, Afrika je pomerne urbanizovaná. Otázka teda znie, ako, ako, ako nakrmiť mesta. Takže e, toto je podľa mňa e, veľkou výzvou v Afrike. Mm, otázka. Veľmi konkrétne sa opýtam, budeme chovať kurence v Holandsku alebo vyprodukujeme ich v Mapute? Mm, môžeme, môžeme to zmeniť, aby Mozambik samotný mohol chovať a produkoval um, potraviny. A samozrejme, ten, ten domáci dopyt je obrovský, um, ktorý možno Samozrejme sú, sú aj problémy s tým, že ho nie je možné vždy naplniť. Mm, ak sme v krehkej situácii, tak riešenia môžu byť problematickejšie. Ak ide o e, viac rozvinutú krajinu, tak, tak e, samozrejme dôjde k ľahšiemu, ľahšie sa vyjde v ústrety takýmto výzvam. Po druhé, e, ako môže výbor EMPO parlament e, pomôcť e, a podporiť našu prácu. Ja som si, to bola moja prvá otázka, ktorú som si položil, keď ste ma požiadali, aby som vystúpil na vašom zasadnutí. Možno, že mm, Možno, že pán, posledná rečníčka na to e, vlastne zodpovedala. Ide o vstupné body, o migráciu. Ja som hovoril o 2 miliardách, 750 miliardách nehovoril som ani o štruktúre tohto čísla, o mládeži v Afrike, v Európe, tých oblastí, kde európske krajiny potrebujú viac pracovníkov, je čoraz viac. Nemecko, hm, ja viem, že to možno nie je otázkou bontónu to teraz hovoriť, ale e, taká je realita. A um, ja si myslím, že e, vo finále to bude e, prínosom pre všetkých. Ob, ob, obehová, ob, obežná migrácia, ktorá berie do úvahy potreby všetkých, vysielajúce krajiny, eh, hostiteľské krajiny, hm, integrácia. Hm, mm. DG20 za nemeckého predsedníctva organizovalo celé zasadnutia. Bolo to obrovskou témou, čiže pracovná integrácia legálnych migrantov na pracovnom trhu. Čiže tu hovorím o, o migrantov, ktorí, ktorí, ktorí sú legálne v krajine a ktorí teda môžu prísť a začať pracovať. A máme sa čo ale aj učiť od mnohých krajín. A máme sa čo učiť jeden od druhého. Myslím, že to je téma, ktorá je ktorá je takou prirodzenou témou pre výbor EMPO z môjho pohľadu. No a ja som hovoril ešte o pomospárskom obchode. Ak, ak nemôžu ľudia prísť, ak nemôžu prísť tovar, e, financie tam idú, ale po, požiadavka alebo dopyt po práci je predsa aj dopyt po produktoch a, a službách to sa okamžite napája potom na obchodnú agendu. A agenda potom sú na to nápojené aj obmedzenia, čiže musíme sa pýtať, že kam, kam, kam chceme zájsť, je tam nezabúdajúc na tú možno šedú oblasť v rámci obchodných diskusí. No a programy ktoré by mohli fungovať lepšie, to ste sa pýtali. Myslím si, že prebieha diskusia o integrovanom prístupe, ale, urob, ale konať tak, alebo uplatniť to potom aj v teréne, to už tak jednoduché nie je. Otázka znie, kde by sme sa mali integrovať. Dobre, jedna vec je makroúroveň, regionálna úroveň, ale bolo by dobre, keby sa prírodné oblasti e, integrovali, čiže tvorba zručnosti, dopyt po zručnostiach, ale potom možno budeme potrebovať aj, aby príslušný sektor bol rozvinutý. Áno, súkromný sektor otvorený je a e, Myslím si, že aj v, v teréne e, sa istým spôsobom vytvára platforma na zoskupovanie a hlavných aktérov, či už ide o podniky, producentov a tak ďalej. Myslím, že tam, kde sa my nachádzame práve, tak e, e istým spôsobom sa snažíme na pilotnej báze e, realizovať takýto prístup určite vítame, ak by výbor eh, EMPOL mohol uznať a potvrdiť, že, že, že toto je ten eh, správny smer a ak by uznal, že sa musíme ešte učiť a že existuje na to dopyt a že pa- parlament eh, bol za to, aby sme takýto systém presadili, aby sme sa poučili. Hm, ešte snáď k tej nerovnosti ja by som sa vrátila ešte k digitálnym pracovným miestam a tamtou potenciálnou pascou je to, že technologická e, evolúcia v sebe nesie riziko ešte zväčšovania e, sociálnej nerovnosti a jednak medzi krajinami a jednak aj v rámci krajín. Technologická agenda, rozvoj, a prispôsobovanie sa v sebe nesie veľa príležitostí, pre Afriku najmä, ale určite sa to neudeje len tak. Treba okolo toho celý ekosystém, ktorý treba podporiť od, od možno tých základných aspektov, ako sú internetové služby, regulačné úpravy a tak ďalej, ale Takže ja si myslím, že aj v tom, v tom, v tom keď to riziko rovnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani Karla Monteze za komisiu dostane o chvíľku slovo. Vy ste spomenuli obchod. Obchod nám môže priniesť výhody. Naše obchodné dohody sa rozvinuli um, obrovským spôsobom napred za posledné 2-3 roky. Či už ide o dohody s Afrikou alebo s inými časťami sveta. A ten obchod nie je iba o obchode s e, tovarmi. Ide o, o veľa viac. Takže prosím vás, vyjadrite sa k tomu. A keď hovoríme o poľnohospodárstve, mm, to je dôležité, ale s tým, sú spojené klimatické zmeny. E, východná Afrika, tam sú obrovské problémy. V západnej Afrike takisto je to priam klimatická katastrofa. Čo teda môžeme urobiť na to, aby sme to spoločne riešili? A nové technológie. To by mohol byť tretí bod na zozname priorít. Niektoré časti Afriky sa teraz rýchlo menia, nastáva naozaj rýchly dig eh, digitálny rozvoj. Čo tu môže EU robiť? Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. To je veľa otázok. Vrátim sa k tej otázke podmienka mieru, mier a sloboda. Luk e, už spomenul, že e, kontinent je veľmi diverzný. Sú tam štáty, ktoré majú odlišné situácie, niektoré štáty majú vysoký, vysokú úroveň rozvoja, je tam E, vysoký hospodársky rast a tam už sa môže naozaj venovať pozornosť kvalite pracovných miest. A potom sú štáty, ktoré sú ešte veľmi nestabilné, nebezpečné, e, žijú v neistote a tam je potrebné splniť najskôr ten primárny cieľ a to poskytnúť obživu obyvateľstvu. Mm, takže aj u, E, úroveň podpory sa odľa, podľa toho mení. Bola som na severozápade Nigérie, kde dennodenne dochádza k útokom Boko Haram. Nigéria e, bola štátom, ktorý mal jeden z najväčších potenciálov ekonomického a sociálneho rozvoja. A v roku 2030 bude mať trest 300 miliónov obyvateľov. A takisto je to jadrom poľnohospodárskej e, produkcie táto krajina a teraz žije eh, pod neustalou hrozbou útokov od eh, Boko Haram. A to je strašné a my teraz v prvom rade musíme venovať pozornosť vyriešeniu týchto konfliktov. A pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a pracovné miesta, Ešte stále tá hlavná otázka spočíva v tom, ako e, prepojiť bezpečnosť a rozvoj, pretože rozvoj je závislý od bezpečnosti. To je ten tzv. nexus bezpečnosti rozvoj, aby sa mohla rozvíjať ekonomika, je potrebné e, zabezpečiť e, stabilitu, aby sa mohli realizovať tie základné reakcie na základné potreby, zabezpečiť základné služby v krajine. A e, ľudia, ktorí teraz nie sú schopní ešte získať prístup na trh práce, by mali byť teraz aspoň vzdelávaní, aby okamžite mohli vstúpiť na trh práce, keď sa otvoria možnosti. No a ako by mohol pomôcť Európsky parlament? Ja súhlasím plne s tým, čo povedal Luc. Dôležité v tomto kontexte je e, investovať do ľudského kapitálu. Toto musí pokračovať neprerušenie, vzdelávanie, profesná príprava. Do tohto je treba investovať. Samozrejme, má to limitované dopady, to vieme. Účinky sú limitované, ale na, naďalej um, to ostáva veľmi dôležité. V posledných rokoch sme trošku pozabudli na vzdelávanie um, v prospech iných sektorov, ale ja zdôrazňujem, že ehm, systém vzdelávania na africkom kontinente ešte stále je kruciálny. Je to, je to základná požiadavka, základný predpoklad všetkého, investovať do ľudského kapitólu. A Göteborský summit e, minulý týždeň opäť poukázal na význam vzdelávania, kultúry a profesnej prípravy. Čiže toto je jedno veľmi dôležité posolstvo. No a ešte k migrácii v Európe dnes máme v našej občianskej spoločnosti aj na úrovni vlád určité sily, určité hnutia, ktoré chcú poukázať na migráciu ako na niečo negatívne, či už ide do, o legálnu alebo nelegálnu migráciu, ale mali by sme sa na túto problematiku pozerať v globálnom kontexte. Musíme e, vytvárať pracovné miesta v Európe, ale zároveň aj vytvárať pracovné miesta v Afrike. E, musíme samozrejme zastaviť umieranie v púšti a v stredozemnom mori, ale zároveň musíme e, zvážiť možnosti legálnej migrácie a potom budeme môcť viesť oveľa konštruktívnejší dialog s našimi partnerskými štátmi v Afrike. Európsky parlament môže v tomto kontexte um, byť tým hlasom, ktorý sa bude vyslovovať proti tým politickým uh, silám, ktoré chcú zastaviť akúkoľvek migráciu do Európy, či už legálnu alebo nelegálnu. Uh, Európsky parlament e, by teda mal ísť proti tomuto a snažiť sa o konštruktívnejší prístup. A takisto Európsky parlament musí viesť dialog s nášmi africkými partnermi. Uvediem ešte e, malý príklad. Ten projekt v Nigerii to je len kvapka Ale v rámci tohto projektu napríklad sa snažíme o ten spomínaný integrovaný prístup. Chceme sa snažiť splniť viaceré ciele zároveň, e, využívajúc rôzne politiky, makroekonomickú politiku, vzdelávaciu, ehm, pomoc e, technického charakteru v poľnohospodárskej oblasti, sociálna politika, Snažíme sa teda intervenovať na viacerých úrovniach naraz. Nemáme ešte stále e, čarovné riešenia, máme iba recepty. A zároveň popri tom sa snažíme identifikovať um, tie programy, ktorým sa najlepšie darí a v nich skúmame ten hodnotový reťazec. Snažíme sa identifikovať, napríklad keď intervenujeme v poľnohospodárskom sektore, o aký úsek hodnotového reťazca sa konkrétne jedná a akým spôsobom práve tento zásah vytvára dobré pracovné miesta. Ehm, ďalšia téma, obchodné dohody. Áno, pracovali sme veľa na obchodných dohodách. Bohužiaľ, Um, áno, máme ekonomické partnerstva, ale keď napríklad uh, v západnej Afrike chýbajú ešte ratifikačné procesy, napríklad um, Mauritánia, Nigéria a tak ďalej. A niektoré partnerské štáty, um, máme s nimi ten problém, že je ťažké ukázať alebo dokázať im, aké výhody ekonomické či ľudské prinesú pre nich tieto dohody. Potrebujeme teda ešte trochu času, potrebujeme štúdie, aby sme ich presvedčili o tom, že podpis e, týchto dohôd e, naozaj prinesie výhody ich ekonomikám. Ďalšia dôležitá téma klimatické zmeny. E, to je ďalšia veľmi dôležitá vec. Je to politický prvok, kde teraz robíme tzv. mainstreaming, teda snažíme sa podporovať napríklad e, poľnohospodársky sektor a v rámci toho premyšľame nad tým, ako ovplyvní táto naša intervencia poľnohospodársky, pardon, e, klímu, životné prostredie. Keď zavedieme nejaké poľnohospodárske techniky, tak musia byť vždy e, s nulovým dopadom na e, klímu, nesmú napomáhať klimatickým zmenám. Dnes klimatické zmeny sú vecou, ktorá sa musí analyzovať prierezovo v každej politike, všade každej našej činnosti. Vrátanie poľnohospodárstva, ako som uviedla, mm, a najmä e, sa to týka poľnohospodárstva, pretože poľnohospodárstvo, ako som povedala, je ešte stále jeden z hlavných sektorov v Afrike. Na tom vlastne spočíva africká ekonomika ešte stále. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Dostali sme sa pomaly na koniec tohto dialógu. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste sa zúčastnili. Začali sme tým, že sme si pohovorili o podobných prvkoch našej práce a vašej práce. Hovorili sme o Um, dôstojnej práci a o kvalitných pracovných miestach. To je prvá priorita našej pracovnej agendy tu vo výbore. Ale okrem toho nás e, zaujíma aj svet mimo Bruselu, aj mimo Európy. A to je dôvod, prečo sme vďační za to, že ste sa zúčastnili a že ste si prišli s nami podiskutovať. Náš výbor bude pokračovať práci a bude sa snažiť o kontinuitu. Budeme sa snažiť neustále sledovať, čo sa deje v iných častiach sveta. Pre nás Afrika je náš susedný kontinent a preto sa nás e, bytostne dotýka, čo sa tam deje a ako by sme mohli pomôcť, ako spolupracovať s africkými štátmi ako s rovnocennými partnermi. Ďakujem ešte raz za účasť. A teraz máme trochu voľného času pre seba.